So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Milé kolegyne, milí kolegovia, viete, že obvykle nerada trestám tých, ktorí sú presní a preto by som eh, rada pomerne na čas začala. Pýtam sa k bodu 1 dnešného programu, či eh, máte nejaké hm, pripomienky, námietky. Nie je tomu tak, takže môžeme program schôdze považovať za prijatý. Prejdime k bodu 2 eh, oznámenia predsedníctva. Dovolte mi, aby som e, srdečne privítala našich štyroch nových členov v výbore. Pán Viktor Negresku z Rumunska a Marko Zurosemre zo Španielska za SED. Ešte ich tu nevidím, pravdepodobne sa pripoja e, k nám. A potom vlada Mariusa Botosa tiež z Rumunska a pani Ilánu e, Sikorel z Francúzska. Takže srdečne vás vítam a teším sa na konštruktívnu spoluprácu k jazykovému eh, režimu. Dnes máme k dispozícii eh, francúzštinu, angličtinu, taliančinu, gréčtinu, španielčinu, češtinu, maďarčinu, lotyštinu, polštinu, slovinčinu, slovenčinu, bulharčinu, eh, rumunčinu a chorvačinu. Môžem, dovolím si vás upozorniť, že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 toto zasadnutie je e, streamované. A teraz môžeme prejsť k e, e, bodu B, zasadnutie koordinátorov z 21. januára 2020. Uznesenia koordinátorov boli e-mailom zaslané všetkým členom nášho výboru kult a sú považované za oficiálne, pretože do lehoty na podanie námietok 24. januára neboli vznesené žiadne námietky. Na záver ešte mi dovolte niekoľko niekoľko pripomienok k nadchádzajúcej Európskej rade a k e, rokovaniam o viacročnom finančnom rámci. Poviem to úplne jasne. Údaje, ktoré prezentoval predseda Európskej rady Charles Michel ako možné kompromisy, sú pre nás kult dramatické a jednoducho neakceptovateľné. Je úplne nepripustné to, čo navrhuje rada, predsedníctvo rady. Krátenia pri Erasme plus z pohľadu toho, čo požaduje Európsky parlament, a síce strojnásobenie finančných prostriedkov, ale dokonca aj proti tomu, čo požadoval pôvodný návrh komisie, tak také drastické, že nie je možné tie tri nové iniciatíve financovať ani Európske univerzity, ani Discover EU, ani Centrá pre profesné vzdelávanie. Nie je možné zrealizovať s týmito finančnými prostriedkami. Ako už som včera v tlačovom oznámení spolu s pánom spravodajcom objasnila, je pre náš výbor jasné, že Mm, ak by nedošlo k signifikantnému navršeniu prostriedkov, potom Európsky parlament bude trvať eh, na to, aby všetky tri iniciatívy boli eh, úplne vypustené z programu. Eh, sú síce veľmi vítané tieto tri iniciatívy, ale bez potrebných finančných prostriedkov by bolo bláznovstvo e, robiť to, pretože by to znamenalo, že v oblasti už existujúcich dobre fungujúcich programov, ktoré tak či tak sú štruktúrálne podfinancované, by sme museli mm, veľké e, mm, ústupky robiť a veľa finančných prostriedkov e, krátiť. Čiže toto vždy sa spomína v tých nedelných rečiach, vždy sa hovorí, aké dôležité je vzdelanie, aké dôležité je vzájomne si vymieňať skúsenosti, medzinárodná kompetencia, aká je dôležitá pre mladých ľudí, aká dôležitá je kultúrna výmena, aby sme sa navzájom ovplyvňovali, aby sme udržali eh, spoločné kultúrne dedičstvo. A keď ide o to, aby boli k dispozícii eh, primerané finančné prostriedky, nuž eh, potom sa všetci stiahnu a tvrdia, máme fond mm, Just Investment, máme veľké iné veci, ktoré je potrebné financovať v poľnohospodárstve a podobne a e, prostriedky e, sa nám nedostanú. A tak toto nemôže pokračovať. Prosím vás, e, Zmobilizujte ľudí, hovorte o tejto problematike, je potrebné zo všetkých stran vyvíjať tlak na radu a pozerám sa aj na komisiu v tomto zmysle. Komisia predsa tiež nemôže byť spokojná s tým, čo bolo predložené, pretože mnoho dobrých iniciatív, ktoré komisia navrhla s týmto rozpočtom, nie je možné zrealizovať. A preto vás všetkých eh, prosím, aby ste sa zasadzovali za tieto vzdelávacie eh, programy, za eh, program Kreatívna Európa. Ešte tam nemáme konkrétne údaje k dispozícii za tento program, ale tie predpoklady teda návrh rozpočtu už tu síce ja, my sme si provizorne to prepočítali na jednotlivé programy, tak ako to bolo v ostatných rokoch a ak e, by sa tak udialo, potom by e, v e, prípade Erasmu to naozaj bolo nehorázne, pokiaľ ide o európsku ideu, táto sa s tým zrealizovať nedá v podstate je už eh, naprogramované stroskotanie týchto programov. Eh, Máme tu naozaj v tomto sektore eh, masívne podfinancovanie, chceme zjednodušenie programov, čo vytvorí aj väčší tlak na programy, pretože takto aj iniciatívy, ktoré doteraz si netrúfali ani len pomyslieť na nejaké európske finančné prostriedky, môžu rozšíriť svoje programy a urobiť z nich programy na celoeurópskej úrovni. Práve v e, tejto e, krízovej situácii, v ktorej sa nachádzame, veľa záleží od e, kultúrnych programov a tento návrh pána Mišela ukazuje, že si o tom veľa nemyslia program Kreatívna Európa. Zdá sa teda, že padneme pod aktuálny e, rozpočet. Je to skutočne krátenie finančných prostriedkov v porovnaní s tým, čo teraz je e, k dispozícii a to v situácii, keď tak či tak je u nás všetko podfinancované. Ešte jednu vec by som rada počiarkla v našom výbore. Dúfam, že budem môcť počítať s vašou podporou a e, vsadíme všetko na to, aby sme tieto zlé stanovené priority zo strany pána Mišela skorigovali, aby sa o tom hovorilo a ako som povedala, počítam aj s podporou komisie, pretože takto to v konečnom dôsledku e, nemôže e, pokračovať. E, táto situácia je neakceptovateľná. Vidíte, že som dosť nahnevaná, lebo toto sa týka aj e, oblasti e, vedy. Skutočne všetci sa postavia úplne vážne, tvrdia, že chcú, aby z Európy e, bol pionier v vede, v inováciách a potom urobia tieto škrty v rozpočte a pýtam sa, vedia vôbec, čo včera tvrdili, že aj keď nie sme priamo zodpovední za vedu a výskum, sú aj naše inštitúcie týmto dotknuté a ani v tomto bode im nedáme pokoj. Ale teraz prejdime k inému bodu a síce prejdime k hlasovaniu. Európsky semester o politickej, ekonomickej koordinácii. Bola som spravodajkyňou a dovolte mi niekoľko slov na úvod. Chcela by som sa poďakovať tieňovým spravodajcom za konštruktívnu spoluprácu v oblasti Európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politik. Všetky eh, teda eh, konkrétne návrhy boli eh, zohľadnené a ak nikto nemá k tomu, čo teraz dodať, rada by som priamo pristúpila k hlasovaniu. Pýtam sa, či máte všetci so sebou hlasovacie karty a či ste ich zasunuli do vašich prístrojov. Ak áno, začneme od ceg 1, pozmeňovací návrh 1, kto je za, proti, zdržal sa niekto, toto si skontrolujme. Zahajujem hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh zamietnutý. Pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? E, vyzerá to tak, ako by to bola rovnaká väčšina, ale otváram hlasovanie, skontrolujeme si to. Kontro- e, končím hlasovanie. Zamietnuté. Prejdeme ku kompromisu 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania a prijatý.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 Kto je proti? Zdržal sa niekto? Toto si musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňací návrh 45. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? To je trochu iná väčšina. Skontrolujeme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý, eh, lebo rovnosť hlasov. Eh, prejdeme k 46. Eh, pozmeňovaciemu návrhu. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 47. O tom sa hlasovať nebude. Takže prejdeme k 48. Kto je za? proti, zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňujúci návrh 49, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Posledné hlasovanie 54, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. A teraz budeme elektronicky hlasovať e, o celom uznesení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Jeden hlas proti, dvaja sa zdržali, prijaté veľkou väčšinou. Ďakujem pekne. Takže prejdime k nasledujúcemu bodu dnešného programu. sice návrh stanoviska usmernenia pre rozpočet na rok 2021. Výbor pre rozpočet sa e, rozhodol v decembri, e, že zmení interný e, postup a podľa nových predpisov odborné výbory ako výbor pre kultúru vypracovávať budú svoje stanoviská k rozpočtu na nadchádzajúci rok a vyjadria sa k prioritám, ktoré sú v ňom ustanovené. Poprosím ale všetkých, ktorí chcú opustiť sálu, aby tak urobili, prosím, potichu, aby sme mohli pokračovať v, našej, v našom zasadnutí. Vidíte, dá sa to. Týmto uznesením e, odborné výbory majú byť e, výraznejšie a lepšie zapojené týchto eh, štruktúr, ktoré sú takto stanovené v týchto eh, ustanoveniach. A dnes eh, si vypočujeme, teda prediskutujeme tento návrh pána Feranca a chcem povedať, že vzhľadom na tesný časový harmonogram pre tento nový postup je lehota pre predkladanie e, pozmeňovacích návrhov stanovená do 21. februára, takže zostáva nám už len málo času, ale vyplýva to z toho, že e, takýto postup v tejto podobe bol zavedený len prednedávnom, tak a teraz hneď dám slovo pánovi Francovi, aby e, nám e, uviedol svoju správu. Ďakujem pekne, pani predsednička, milé kolegyne, milí kolegovia. Rád by som e, vám prezentoval moje predbežné stanovisko a pozmeňovacie návrhy, ktoré som pripravil pre rozpočtový výbor a teším sa potom na následnú rozpravu práve e, z e, e, pohľadu aktuálneho návrhu viacočného finančného rámca, v ktorom boli uskutočnené podstatné krátenia v oblasti kultúry, musíme my, Výbor pre kultúru, prejaviť jasný postoj, pretože takéto krátenia sú absolútne neakceptovateľné. Vo svojom stanovisku som zdôraznil význam programov v oblasti kultúry a vzdelávania. Chceme zvýšiť počet účastníkov a požadujeme výrazné navýšenie prostriedkov. Programy pre vzdelávanie a kultúru prispievajú dôležitým príspevkom k riešeniu globálnych víziev, ako, je napríklad, ako sú napríklad klimatické zmeny. Dopad, ako všetci eh, vieme, dopyt teda prevažuje možnosti čerpania eh, z programu Erasmus+. Navrhol som, aby sme vo viacročnom finančnom eh, rámci až do roku 2027 strojnásobili prostriedky per Erasmus+. Okrem toho rozpočet 2021 v porovnaní s 2020 musí byť vyšší a musí byť aj tak štrukturovaný, aby ani v prvom, ani v poslednom roku programu nedošlo k problémom. Tento program zohráva veľkú úlohu pre podporu audiovizuálneho a kreatívneho sektora v európskej úrovni a je potrebné postarať sa o zdvojnásobenie rozpočtu v nadchádzajúcich predchádzajúcom e, VFR. Relatívne nový program Európskeho e, e, zboru Solidarity musí byť v rozpočte na rok 2021 zohľadnený v pôvodnej výške návrhu VFR pretože len tak je možné dostať tým veľkým očakávaniam, ktoré tento program vyvolal v mladých ľuďoch v celej Európe. Program Európa pre obyvateľov eh, musí tiež byť postačujúco vybavený eh, finančnými prostriedkami v rámci programu eh, občania, zrovnoprávnenie, európske hodnoty, pretože sa zasadzuje za ich práva v celej Európe. Chcel by som ešte poukázať na 6 bodov v rámci predložených mojich pozmeňovacích návrhov. Poprvé, ešte raz som upozornil na dôležitosť týchto programov pre e, sociálne ciele, najmä pre e, inklúziu. E, druhý bod, úloha programov vzdelávania a kultúrnych programov pre ekologické zmeny a ich význam v oblasti spoločenských zmien. Po tretie, pokiaľ ide o pilotné projekty. Požadujem od eh, komisie, aby eh, včas zmenila eh, smer a ukázala zameranie plánu, aby sa postarala o väčšiu transparentnosť. Pokiaľ ide o EFSI a Horizon 2020, požadujem od komisie vo všetkých programoch EU koherentné stratégie, aby projekty EU v oblasti vzdelávania, kultúry, mládeže mohli byť efektívne zrealizované. A popier- 5. som poukázal na to, že e, opakovanie e, tých platobných kríz, ktoré sa e, prejavili a ktorých sme boli svetkami v 2007-2013 na záver programových období v rámci VFR sa nesmú opakovať. To sú často totiž jednotlivé osoby a malé organizácie, ktoré sa na programoch podielajú a práve takéto osoby si nemôžu dovoliť omeškanie v platbách. A na záver som ešte upozornil na dôležitosť rozpočtového riadku e, e, multimediálny plán v rozpočte na 2021, aby sme e, zabezpečili a podporili jasnú komunikáciu ohľadne záležitostí v EÚ. Kolegyne, kolegovia, teším sa na podporu môjho stanoviska a mojich pozmeňovacích návrhov a teším sa na vaše námety. Ďakujeme. Teraz dostanú slovo najskôr tenevi spravodajcovia. Ty sa vyjadríš e, za Elera? Dobre, takže najskôr e, dostanú slovo tenevi spravodajcovia. Pani Ferhan, potom, pán Slabakov, potom pán Eler. Petra, kto sa vyjadrí za vás? Ja, dann setze ich dich auch drauf. So. Dann... Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr by som rada vyslovila svoju podporu vašim úvodným vyjadreniam, čo sa týka rozpočtu na program Erasmus+. Naozaj je potrebné zmobilizovať sa, sú tu vážne obavy. Chcem povedať, že súhlasím so všetkým, čo ste povedali na úvod a budeme k dispozícii budeme eh, stať po vašom boku v tomto boji, ktorý je nevyhnutný v snahe presadzovať naše ciele v oblasti kultúry a vzdelávania. Chcela by som sa poďakovať eh, kolegovi Romerovi Francovi za vynaložené úsilie. Domnievam sa, že pozmeňujúce návrhy sú užitočné, relevantné a myslím, že doplňujú návrh stanoviska v tom obmedzenom objeme. Eh, zdôrazňujeme, že prioritné rozpočtové krytie taktiež je dôležité uvedomiť si, že musíme prispôsobiť naše programy zmenám spoločnosti, a to po každej stránke. Taktiež niekoľko ďalších praktických aspektov je treba zaplatiť účastníkom a tiež komisia musí čo najskôr odsúhlasiť pilotné projekty a prípravné opatrenia. Chcem teda ešte raz zúrazniť, že my toto stanovisko podporujeme a tých niekoľko pozniacich návrhov, ktoré predložíme, myslím, že pôjdu e, viac menej v duchu toho, čo predkladáte vy vo svojom stanovisku. Ďakujem. Ďakujeme. Laurence Ferrand, pán Slabakov. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Možno vás to prekvapí, keďže som súčasťou ECR, ale ja si myslím, že je to veľmi dobrá správa. Mm, páči sa mi na nej všetko, čo je v nej uvedené. Je dosť eh, vyčerpávajúco obsažná eh, prezentácia nášho kolegu Chcete, aby som spomalil? Ospravedlňujem sa. Много ми харесва доклада, това е истината. И а, се радвам, че мислим в една и съща посока. Ešte raz teda zdôrazňujem, že súhlasím so spravodajcom, súhlasím s tým, čo je uvedené v stanovisku. Myslím, že by sme však mali napraviť to, je, že treba strojnásobiť financovanie pre Tvorivú Európu, nezdvojnásobiť. Mulierano как програмите в областта на културата и образованието и творчеството ще доведат Programy, ktoré sa týkajú vzdelávania kultúry a tvorivosti, musia byť náležite rozpočtovo kryté, pretože nám pomáhajú vysporiadať sa aj s globálnymi výzvami. Mm, myslím, že e, je treba trošku možno upraviť znenie textu. V tejto časti stanoviska podľa mňa by sme mali na to položiť väčší dôraz na to, že kultúra a tvorivosť Kreatívny sektor vlastne poháňa hospodársky rast a zamestnanosť. Priamo to súvisí aj s hospodárskymi cieľmi, ktoré e, si naša spoločnosť vytýčila. A ak máme taký úspešný program ako Erasmus+, tak sa musí predsa rozšíriť, nie ešte zoškrtať, tak ako sa to navrhuje. Alebo dokonca, e, že by mu hrozil zánik e, kvôli nedostatku financovania. Musíme E, rozšíriť jeho financovanie. Možno by sme mali osloviť písomne niekoho, ísť do ulic, neviem, možno zvolať k tomu nejaké stretnutie, zasadnutie v parlamente, ale musíme na to upozorniť. Kultúra a vzdelávanie musia byť dostatočne rozpočtovo kryté. A to je pritom e, chyba všetkých politikov všetkých krajinách. Prvé, na čo sa útočí, keď sa škrtá, je kultúra a vzdelávanie. Neviem, prečo to tak je. Ďakujeme Michaela Šojdrová. Zastupujete neho spravodajcu Kristiana Elera. Ďakujem pekne za slovo. Teňový spravodajca pán Eller podporuje toto stanovisko a ja by som ešte dodala, že naozaj to nadvezuje aj na vystúpenie predsedničky výboru. Ja môžem aj za seba uh, uviezť, že dnes sa chystám zaslať list premiérovi Českej republiky pánu Andrejovi Babišovi, kde ho žiadam, aby na rade ministrov, pardon, aby na rade na samite, aby zamietol návrh predsedu rady pána Šarla Mišela, ktorý navrhuje výrazné zoškrtanie financovania pre program Erasmus a tým sa znižujú očakávania v súvislosti s vzdelávaním a, a kultúrou. Je to aktivita, ktorá vyzýva nášho premiéra, ale možno to môže byť aj inšpirácia aj pre vás. Rozhodne tento návrh, ktorý pán kolega predložil, podporujem. Ešte by som dodala, že v tom bode 2, ktorý sa týka Erasmu, tam ide naozaj investíciu do mladej generácie a ide o program, ktorý je inkluzívny. My chceme, aby Erasmus nebol nikoho vylúčujúci, aby sa nemuseli zamietať po veľkom uchádzači, ale aby to bol inkluzívny program, práve mladí ľudia, ktorí nemajú takéto možnosti, aby sa zapojili do vzdelávania. To sa týka aj programu Kreatívna Európa, ďalej Európsky zbor Solidarity. Preto pre nás návrh predsedu rady je nepriateľný v tomto smere a návrh, ktorý predkladá pán kolega ako stanovisko nášho výboru, veľmi podporujeme. Ďakujem. Ďakujeme Michaele Šojdrovej. Teraz Petra Kamer-Evert zastupuje pána Negresku ako teňového spravodajcu. Ďakujem. Viktor Negresku sa ospravedlňuje. Musel odcestovať do Rumunska. Odozdal mi však písomne svoje stanovisko. Chceli by sme isté, že uvítate stanovisko spravodajcu. Sú tam všetky podstatné veci spomenuté, ktoré sú pre nás dôležité aj vzhľadom na aktuálny návrh, ktorý už spomenula kriticky pani predsednička na úvod. Mm, predovšetkým musíme zabraniť tomu, aby tak ako na začiatku predchádzajúceho VFR došlo, aby do, opäť došlo k omeškaniam v platbách za programy. Aj na začiatku tohto viacročného finančného rámca možno komisia by mala vypracovať aj tentokrát nejaký núzový plán, aby ten naozaj e, začal bežať v januári 2021, aby nedošlo k omeškaniam, pretože aj keby všetko išlo dobre, teraz odhľadu do čísel, pravdepodobne tie programy sa zrejme odsúhlasia až v novembri tu v parlamente a to potom e, bude znamenať, že ostane len mesiac času na prípravu preto podľa mňa by sme mali vyzvať komisiu, aby vypracovala nejaký núdzový plán, aby sa mohlo začať pracovať na programoch aj v oblasti programu Erasmus+, aj v oblasti e, Tvorivá Európa, Zbor Solidarity a v iných programoch, aby sa okamžite začiatkom roka 2021 mohli programy spustiť. Podporujeme tiež to, že na úrovni EÚ by sa mali prijať opatrenia financovania multimediálnej oblasti tak, aby sa to rozšírilo oproti minulosti, čo sa týka rozpočtového krytia. A tiež teda celkovo podporujeme smerovanie kolegu, všetky jeho návrhy v stanovisku možno predložíme návrhy, ktoré sa týkajú možno upresnenia e, niektorých pasaží textu, dajme tomu tento núdzový program, ako som spomenula, pardon, núdzový plán, alebo ešte zúrazním aj sociálne ciele, ktoré musia byť obsahnuté v programoch. To nie je len e, niečo extra, je to nevyhnutnosť, ktorá musí byť obsiahnutá v programoch, e, teda že to prispieva aj k sociálnej súdržnosti v Európe. Možno na to poukážeme v našich pozmeňovacích návrhoch. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz sa pýtam kolegov, či sa chce ešte niekto ďalší vyjadriť. Pani Sikurel, nech sa páči. Dobrý deň. Zdravím vás, pani predsednička, zdravím aj všetkých kolegov. Teší ma, že sa môžem aj ja pripojiť k tejto diskusii, aj keď samozrejme kontext je smutný. Môžem vám len eh, teda povedať, že sa môžete spolahnúť na moju podporu v plnej miere. Eh, všetci Súhlasíme s tým, čo ste povedali na úvod, pani predsednička. Teraz eh, po týchto slovách eh, je treba aj konať. Ja som v kontakte v posledných dňoch eh, s francúzskou vládou na Margo tohto rozpočtu, ktorý je výrazne pod úrovňou toho, čo by sme očakávali a vycítila som aj z francúzskej strany mobilizáciu a snahu prejaviť solidaritu tejto kultúrnej oblasti. Rozhodne francúzska vláda je ochotná podporiť túto myšlienku, eh, za ktorú bojujeme aj my. Ďakujeme pekne. Milan Zver. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Ako stály spravodajca Európskeho parlamentu pre program Erasmus+. Považujem za svoju povinnosť tiež povedať niekoľko slov. Rád by som sa poďakoval kolegovi Francovi za jeho stanovisko. V plnej miere ho podporujem. Pred európskymi voľbami prakticky všetci sa vyslovovali za podstatné navýšenie programu Erasmus plus zároveň aj pani predsednička Európskej komisie. A tiež rada si stanovila Erasmus Plus ako jednu z e, priorít. Avšak zrazu sa všetko obrátilo k horšiemu a toto nemôžeme pripustiť. Ohrozený je hlavný cieľ programu Erasmus Plus a síce väčšia inklúzia a tiež zavedenie všetkých troch veľkých iniciatív. Veľmi sa teším, že všetci prakticky e, kolegovia sme e, rovnakého názoru s pánom spravodajcom a chceme všetci e, podstatne väčšie navýšenie rozpočtu, než navrhuje pán Mišel. E, Nevidím, že by sa niekto ďalší hlasil o slovo, preto sa obraciam na komisiu. Či sa za nich chce niekto vyjadriť? Nech sa páči. Po francúzsky sa vyjadrím. Ďakujem, pani predsednička, vážení poslanci. Komisia berie na vedomie a, a prepisuje veľký význam stanovisku, ktorý predkladá váš výbor, e, čo sa týka mládeže, vzdelávania kultúry, a e, najmä a tiež sa vám chceme poďakovať za vašu podporu a to neochvejnú našim programom v tejto oblasti. A tiež e, ďakujeme za vašu výzvu o silnenie financovania programu Erasmus Plus a Kreatívna Európa. Plne súhlasíme s obavami, e, ktoré formulujete, aby sa vyčlenili prostriedky navyše oproti minulosti, najmä od roku 2014, tak aby v budúcnosti tieto programy sa mohli čo najskôr posunúť k plneniu cieľov a síce väčšej inklúzie, ďalej e, väčšej miery účasti, aby sa poskytla špecifická podpora aj e, ľuďom z nevýhodnených podmienok, e, z nevyhodnených e, skupín, aby sa tiež vytvoril jednotný priestor vzdelávania v Európe, aby sa to stalo realitou do roku 2027. E, iniciatíva Európskej univerzity, taktiež e, spolupráca vyšších vzdelávacích inštitúcií musí sa posunúť na vyššiu úroveň Tiež je dôležité podporovať o mnoho viac umelcov, celú tvorivú obec v Európskej únie a to všade. Tým sa prispeje k rozvoju e, celého tvorivého priemyslu a kultúrneho sektora. To si vyžaduje samozrejme e, náležité financovanie a to isté platí aj pre Európsky zbor Solidarity. Je samozrejme, že v tomto duchu komisia už v maji 2018 formulovala svoje stanovisko. E, veľmi pozorne sme sa vyjadrili k plánu viacročného finančného rámca a tam sme požadovali výrazne navýšenie našich programov, čo sa týka aj finančného krytia. E, teraz sa dostávame do citlivej fázy rokovania o viacročnom finančnom rámci. Ja sa chcem poďakovať za to, že ste sa snažili aj vy vysloviť za to, aby nedošlo k reálnym škrtom podpory e, sektora kultúry, vzdelávania a mládeže, aby tieto programy mali dostatočné finančné krytie. Ale okrem toho platí, že čas tlačí Dúfame, že sa podarí dosiahnuť dohodu na úrovni rady aj medzi parlamentom a radou a to e, dohoda na celom finančnom rámci, pretože to je nevyhnutné na to, aby tých 37 programov, ktoré sú financované z rozpočtu únie, aby sa mohli rozbehnúť od 1. januára budúceho roka. Chcel by som zdôrazniť v tejto súvislosti, že presadenie viacročného finančného rámca ako ste správne podotkli, už je poznačené výrazným omeškaním a, a to výrazne škodí mnohým príjemcom e, financovania našich programov Erasmus, e, Tvorivá Európa a podobne. E, takáto situácia rozhodne nie je nejako virtuálna a má to reálne dopady na prax. Vzniká riziko, že sa opäť zopakuje situácia omeškaných platieb, tak ako sme toho boli svetkami pri terajšom eh, viacročnom finančnom rámci. Takéto omeškania a skutočné obavy o, o zachovanie programov môžu veľmi znepokojiť našich príjemcov a mladých účastníkov programov, najmä tých najzraniteľnejších. A preto komisia eh, eh, sa domnieva, že ten pôvodný návrh, ktorý podporoval výskum, by sa mal zachovať. Čo sa týka profilu programu Erasmus, tu tie platby tak ako e, sa to uvádza vo vašom stanovisku, my berieme na vedomie e, vaše obavy a budeme sa snažiť zaistiť e, tranzíciu medzi týmito dvoma obdobiami financovania bez nejakého prerušenia. Netreba pripomínať, že, že tieto aspekty a tiež finančné krytie programov budú v plnej miere závisieť od definitívnych výsledkov rokovania. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďakujeme za to, že komisia súhlasí s našim stanoviskom vo veciach rozpočtu. Takáto podpora je dôležitá, aby všetky opatrenia v budúcom roku sa mohli naozaj presiť do praxe. Ešte sa vyjadrím k omeškaniam rokovaní o programoch rozpočet. Je len jedna časť dôvodu, prečo sa veci neposúvajú ďalej. Ja viem o jednej veci, v ktorej by komisia mohla veľmi rýchlo sa vrátiť späť za rokovací stôl s parlamentom, keby sme našli eh, riešenie v otázke spravovania riadenia. Myslím, že to by už predstavovalo veľmi významný krok vpred. Je to totiž e, v e, pôsobnosti teraz e, komisárov, ktorí majú portfólia, ktoré s týmto súvisia. Oni sa musia dohodnúť a potom sa môže prijať dohoda aj s parlamentom ako spolulegislatívnym orgánom. Všetci musia si uvedomiť, že nemôžeme tento boj vzdať. Je to v záujme našich občanov. Parlament je zástupcom, zvoleným zástupcom občanov a našou povinnosťou je presadzovať záujmy našich občanov. Ďakujeme. Teraz prejdeme ďalej, teda respektíve počkáme si na účastníkov ďalšieho bodu, prerušíme si schôdzu na malý moment. Navrhujem, aby sme prerušili schôdzu, kým prídu zástupcovi nadácie Anny Lind. Vybavili sme to o niečo rýchlejšie, než sme očakávali totiž tento bod. Teda prerušíme schôdzu na 10 minút, alebo teda na 5 minút do 3 čtvrte. Uvidíme, či prídu účastníci, aby sme neboli pod takým veľkým tlakom potom, keď príde pani komisárka. Drahé kolegyne a kolegyne, požiadam, aby ste zaujali znovu miesta. Bohužiaľ, e, došlo ku krátkému omeškaniu, pretože dolu pri vstupe e, bol obrovský rád návštevníkov a e, preto bolo problematické vstúpiť do parlamentu. Čiže v tomto zmysle ma teší, že sú u nás e, zástupcovia e, e, nadácie Analind, takže dozvieme sa niečo o tomto projekte. Toto je medzinárodná inštitúcia, ktorá sa venuje podpore občiansko-spoločenského dialogu. Máme tu pani Sabrinu Saudi, pani Mariu de Fatima Esperera, Mario Saimo z Portugalska. Dúfam, že som to vyslovila správne pán Abdelwahad Mavur z Maroka a pani Katarína Feras Neves z Portugalska a pán Samir Akator z Francúzska. Máte spolu 15 minút času, aby ste tento projekt odprezentovali a následne udelím slovo eh, kolegom, ktorí budú chcieť viac vedieť o tejto téme, aby mohli tiež vstúpiť do dialogu. Neviem, kto z nich E, neviem, kto z vás by chcel začať. Nech sa páči, Prani Saudy, máte slovo. Dobrý deň všetkým. Som Sabrina Saudy, e, manažerka partnerská v nadácii Anna Lind. A e, E, máme, e, sme zo 42 krajín, je to e, diverzifikovaná sieť spoločnosti, občianskej spoločnosti v regióne Stredomoria. Nadácia vytvára strategickú úlohu v dialogu pre mládež v regionálnej a lokálnej úrovni a má rolu koordinátora mladých programov Stredomoria a má podporovať Erasmus plus virtuálnu výmenu pre Európsku komisiu. Tento program je e, pôvodný program zameraný na rozvíjanie schopností a príležitosti pre e, diskusiu e, v rámci regiónu Stredomoria má podporovať mládež, aby e, vystúpila, aby bola vypočutá. Katarína Semier vyvinie, teda povie o vlastnej skúsenosti, ktorá je členka tohto programu a čo to pre nich znamená. Nadácia Anny Lind takisto prispieva k realizovaniu mobility občianskej spoločnosti a študentov rôznych programov mobilita eh, našich mladých hlasov a eh, výmena Erasmus+. plus. Preto nadácia eh, a portugalská delegácia podporuje Združenia pre Erasmus a mobilitu projektov medzi rôznymi kultúrami a moji kolegovia z Portugalska a Maroka na tomto spolupracovali. Tiež chcem zdôrazniť budúce podujatia nadácie ako štvrt WWF Fórum eh, pre región Stredomoria, eh, ktoré je organizované chorvátskym predsedníctvom Rady Európskej únie, ktoré sa uskutoční v Sibeniči od 2. do 5. apríla 2020. Fórum zlúči zástupcov 42 členských štátov eh, eh, spolupráce Eurostredomoria vrátane eh, občianských spoločností, mládežnických združení, mediálnych orgánov, donorských organizácií a tak ďalej a bude identifikovať priority pre podporu dialogu medzi kultúrami. Takisto takisto v Bruseli prvýkrát budeme mať e, podujatie na vysokej úrovni e, mladých hlasov, e, diskusiu Euromed a politickú diskusiu v júni 2020 na vysokej úrovni. Poprosím, aby ste nám povedali niečo o projekte. Vážení poslanci, je mi potešením a cťou odprezentovať tu vo výbore tento projekt, ktorý sme nazvali Erasmus Združenie Mobilita a Medzikulturalita. Navrhli sme ako skratku R a my, teda aby to symbolizovalo otvorenosť, e, toleranciu, priateľstvo. Je to projekt, ktorý má za cieľ podporovať výmenu a mobilitu medzi aktérmi eh, na oboch stranách. Teda eh, eh, aby to fungovalo aj vertikálne smerom sever-juh, ale tiež horizontálne medzi krajinami juhu. To je práve tá silná stránka tohto projektu. Dám slovo pani profesorke Fatime aby ona približila e, osobitosti tohto e, projektu a potom ja budem pokračovať neskôr. Ďakujem, dobrý deň aj odo mňa všetkým. Ja zastupujem e, portugalskú občianskú spoločnosť. My máme tento projekt z, z nadácie Anna Linte v rámci podpory osy Sever-Juh. Originálnou stránkou tohto projektu je, že prepája teda tieto dve osy, sever a juh, a prináša dve dimenzie. Jednak univerzitné prostredie, ale tiež socioekonomické aspekty. Tá univerzitná rovina, to znamená teda medzikultúrne kontakty, kontakty medzi firmami, udržateľný rozvoj, ďalej rozvoj podnikania a ďalšie aspekty Ďalej, e, spoločenské aspekty, to je pre nás dôležité, možno ešte dôležitejšie ako tá univerzitná rovina. A teda ide konkrétne o územné aspekty, ďalej zapojenie občianskej spoločnosti, miestne združenia, regionálne subjekty, ďalej e, združenia e, vo forme družstiev, rôzne spolky, kultúrne združenia, športové združenia. A to znamená, že to je aj pokryté v aspekte e, spolupráce a participatívnej účasti. E, ide predovšetkým aj o mládež, e, ktorí nemajú univerzitné vzdelanie, teda ide o mobilitu sever-juh, ale aj juh-juh, aj to je dôležité. E, ide o neformálne vzdelávanie, kultúru, šport, e, ďalej e, rozvoj remesiel, nové povolania. Toto sú teda také hlavné heslá nášho projektu. Ďakujem pekne, teraz vraciam slovo späť partnerovi. Ďakujem. Ja by som sa vyjadril k ktorom hlavným osiam, teda konkrétne zameriam sa na aspekt remesiel. Ja som súčasťou projektu na národnej úrovni v Maroku a cieľom je oživenie e, sektora, ktorý poháňa ekonomický aj spoločenský rozvoj, ďalej vývoj administratívy a taktiež rozvoja, ktorý e, vytvorí strategické smerovanie tomto sektora a tiež zaistenie dohľadu a e, starostlivosti a tiež, aby sa zaistila rovnosť medzi pohľaviami, rovnosť spoločnosti a tiež emancipácia žien. Je tu viacero Um, aspektov, ktoré to zahrňa jednak výroba, teda aby sa zlepšili techniky výroby, ďalej uh, spustenie uh, do obchodu, komercializácie týchto výrobkov, uh, dajme tomu v nových turistických destináciách, ďalej propagácia na rôznych veľtrhoch, výstavách a podobne. A ďalej školenie, vzdelávanie ide o rekvalifikáciu a celkovo systém reformy týchto školení. Ďalej zlepšenie životných podmienok eh, týchto remeselníkov, čo sa týka teda hygieny, bezpečnosti, finančnej pomoci, ďalej sociálneho pokrytia, eh, ďalej eh, kvalita a normalizácia, dajme tomu spoločné vydávanie certifikátov, známok a tak ďalej a tiež inovácie a výskum spolu s našimi univerzitnými partnermi. Uvediem teraz konkrétny príklad, ktorý sa podarilo presadiť v Maroku. Ide o E, názov Darsana, teda ide o remeselný dom. E, je to združenie e, zastupcov jedného povolania, pre, prevažne ženy, ale nielen ženy. Ide o tradičné formy textilnej výroby kobercov, ide teda o remeselnú výrobu vo vidieckých oblastiach, splňajú sa tu hygienické normy, normy bezpečnosti a je to teda k dispozícii ženám, ktorí žijú v vidieckých oblastiach s využitím e, rôznych e, pôvodných remeselných nástrojov výroby. E, vychádzame z tejto schémy. Je to celá sieť, ktorá vznikla v rámci národného programu. Pokrýva to celé územie regionov Maroka. Pokrýva to takmer 14 tisíc miest, praktické formy vzdelávania, ale aj teoretické vzdelávanie sa poskytuje. Tu sú teda konkrétne aspekty financovania. Pokrýva to sieť sever-juh, ale zároveň juh-juh. A ešte v neposlednom rade chceme rozširovať tieto partnerstvá. Vychádzame už do širokej siete partnerstiev s univerzitami z krajiny Magrebu, ale tiež Španielsko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, aj z týchto krajín sú pokryté univerzity a okrem toho združenia inštitúcie, ktoré sa angažujú v sociálnej oblasti a presadzujú e, sociálny rozvoj a zahrňa to aj socioekonomické partnerstva. Konkrétne mám na mysli e, miestných e, ekonomických aktérov, to je taktiež e, Alžírsko, Tunisko, Portugalsko, združenia z týchto krajín. Ďakujem pekne za pozornosť. Uh, vážení členovia výboru, vážení kolegovia, um, volám sa Katarína Nevš, uh, mám 24 rokov, pochádzam z Portugalska a vždy uh, som sa definovala ako Európanka. Po Eh, jednom, eh, po jednej z najlepších skúseností v mojom živote. Teraz môžem povedať, že sa cítim aj eh, občiankou Stredomoria. Táto skúsenosť eh, vyplynula zo seminára, ktorého som sa zúčastnila v januári v Malte minulý rok. Mm, tam som stretla dobrého priateľa Samira a zvyšok mojej eh, rodiny Stredomoria. Tento program, takisto známy ako IMV, eh, umožňuje mladým ľuďom zo Stredomoria zamerať sa na členstvo a diskusiu a rozvíjanie schopností, čo sa týka politiky, kontaktu s médiami a s inými zainteresovanými zainteresovanými stranami v, me, e, v, e, v oblasti e, medzikultúrneho dialogu. Bol to naozaj zaujímavý týždeň učenia sa skombinovaný s ministerskými zasadnutiami Stredomeria, kde sme mali príležitosť hovoriť so skutočnými lídrami o dôležitosti Eh, eh, zahrňania mladých ľudí do eh, politických rozhodnutí a posilňovania identity občanov Stredomoria. Bola som pozvaná ministrom zahraničia pánom Augustom Sandesilom, aby som sa zapojila do portugalskej delegácie fóra e, občianskej spoločnosti 5 plus 5 a samitu dvoch pobreží, ale jedna vec, ktorá e, naozaj e, mi utkvela, že bez ohľadu na to, koľko sme hovorili o budúcnosti a o mladých ľuďoch, nie veľa mladých hlasov sa tam vyjadrilo počas celého procesu. A to je presne dôvod, prečo som presvedčená, že posilňovanie zapájania mládeže a mobility mládeže je veľmi dôležité. Z osobného pohľadu môžem povedať, že že mobilita eh, eh, zo mňa urobila človeka, ktorým dnes som. Som Európankou, ktorou dnes som. Zapájala som sa do viacerých projektov pre mobilitu, eh, študijné výmenné programy, školiace programy a môžem naozaj povedať, že som sa vyvinula vďaka Erasmu osobne, sociálne a chcem, aby aj druhí mali rovnaké príležitosti, ako som mala ja. Z toho dôvodu tento projekt Združenie Erasmus je dôležité, pretože je inkluzívne a mladí ľudia e, zo znevýhodnených e, oblasti a z oblasti vidieka by tiež mali mať tieto príležitosti a prínosy eh, mobility pre mládež, pretože ak chceme eh, umožniť mládeži, aby boli politikmi zajtrajška, musíme im ukázať, ale najmä im umožniť, aby eh, nastavovali a vytvárali politiku dneška. Čiže prosím, pomôžte urobiť z tohto sna realitu. Ďakujem. Dobrý deň všetkým. Myslím, že už som eh, mal príležitosť tu prihovoriť. Chcel by som sa podeliť o svoju skúsenosť. Som, volám sa Rekeš a mám 32 rokov a keď som bol mladý, odišiel som z Alžírska, eh, aby som ušiel terorizmu. Bolo to v roku 95. Eh, potom som teda bolo to pre mňa veľmi ťažké ako pre 7-ročného chlapca. Neskôr som e, sa podelil svoju skúsenosť na Facebooku vo Francúzsku, som sa rýchlo e, adaptoval, čítal som knihy, ale e, základná škoda bola ťažká. Zistil som, že moje susedstvo vôbec nie je diverzifikované. Boli sme väčšinou Černosi a Arabi a dlho som nemal napríklad židovských priateľov. Chodil som do univerzity bez toho, aby som vedel, čo chcem robiť so svojím životom strávil som tam 4 životy, 4 e, roky a potom e, som si našiel prácu. Reakcia mojich rodičov e, bola naozaj prevratná. Pre nich univerzita bola jediná cesta vpred, čiže potom, čo som odišiel z univerzity, tak som som eh, sa uplatnil v oblasti videohier, kde som si zlepšil angličtinu a potom som sa rozhodol, čo urobiť eh, so svojím životom. Eh, zistil som o systéme dobrovoľníctva, ale poznal som videá, čiže som sa naučil pracovať s kamerou a vďaka tomu som mohol robiť to, čo som chcel. Vďaka Centra pre mládež sme zorganizovali diskusiu pre aktérov a pozvali sme tri politické strany bolo to vysielané naživo na internete a môžem e, hrdo povedať, že som zorganizoval diskusiu vo Švedsku po švedsky, bez toho, aby som rozumel jediné slovo, čo povedali. Keď som sa vrátil do Francúzska, tak som sa cítil posilnený, takže som sa viac ponoril do Erasmus+, Plus a e, potom som e, teda sa viac zaoberal líderstvom a potom som sa zameral na dialog a na spoluprácu. Už som predtým povedal, že som nikdy nemal židovských priateľov. E, bol som pozvaný do synagógy. E, zabudol som si kypu, keď som šiel do synagógy, keď som bol pozvaný a neskôr som e, im vrátil toto a pozval som ich sebe. E, no a s Židom a s kresťanom a s ateistom sme cestovali 10 mesiacov, aby sme dokumentovali naše skúsenosti. Moja skúsenosť s intermobilitou bola e, naozaj úžasná, zmenila môj život. Dnes e, vďaka nadácii Anny Lind konečne som sa spojil so svojimi arabskými koreňmi a chcem, aby spolu vytvárali moju prácu v digitálnej oblasti, pretože tu je podporovaný každý projekt mobility, takže chcem vyjadriť svoju najhlbšiu vďaku. Ďakujem pekne. Yeah, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne za uh, tento e, zaujímavý úvod do vašej práce. E, za svedectvá práce myslím si, že je, je dôležité vypočuť si takýto náhľad do toho, ako sa ľudia zapájajú do programov. E, a vypočuť si o vašich osobných skúsenostiach. Ďakujem za to veľmi pekne a teraz by som chcela otvoriť e, slovo pre kolegov e, a diskusiu. Miša Elas Georgeva má slovo. Ďakujem pekne aj za vaše prezentácie. Ďakujem za vaše svedectvá. To je presne dôvod, prečo chceme podporiť prečo chceme naďalej podporovať program Erasmus a chceme navýšiť jeho rozpočet. Práve preto chceme, aby sa tento program ešte rozšíril, aby čoraz viac mladých ľudí sa mohlo zúčastniť eh, projektov. Ja mám jednu otázočku, ak dovolíte, nezachytila som to. Z vašej prezentácie vyplýva, že ten projekt je dosť veľký. Aký teda máte rozpočet, na koľko rokov je to naplánované a koľko účastníkov? Zhruba sa na ňom podiela. Vidím, že je to naozaj multilaterálny, dosť veľký projekt, ale len aby som mala teda zhruba predstavu, aký rozpočet je k dispozícii, koľko zhruba účastníkov eh, sa na ňom podiela. Uh, uh, sí, Možno najskôr zoskupíme otázky a potom odpoviete naraz. Petra Kamer-Evert. Ja, Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu tohto veľmi zaujímavého e, projektu. E, a keď som to správne pochopila, tak ide e, tu skôr o štáty v oblasti Stredomoria, ktoré tu majú byť spájané. To je podľa mňa dobrý prístup. Tiež sa mi veľmi páči, že ste sa nezamerali len na oblasť akademického vzdelávania, ale predovšetkým na akademickú oblasť. To znamená E, klasické remeslo, respektíve nové formy e, e, remesla. Mám trošku problém s tým názvom, to otvorene priznávam, pretože vždy mám problémy s tým, keď pojem Erasmus sa používa takýmto inflačným spôsobom a potom nikto nevie, čo sa tým vlastne myslí. Erasmus je veľký program pre mobilitu, Európskej únie a viem, že aj u nás e, opakovane e, aj zo strany komisie e, prevažuje sklon vytvoriť Erasmus pre podniky, no a potom ešte aj Erasmus pre umelkyne a umelcov, čiže vlastne e, v konečnom efekte nikto nevie, čo to vôbec znamená. Je to teda ten skutočný program Erasmus, alebo je to už niečo úplne nové. Preto, ako som povedala, e, s takýmto narábaním pojmu mám problém, lebo sa obávam. Samozrejme, je pekné, e, keď človek využíva ten názov a každý má jasnú predstavu, čo by tým sa mohlo myslieť, ale na druhej strane to zrieďuje e, celý ten výraz, takže toto je môj problém. No a inak e, otázka financovania, to už e, vlastne položila kolegyňa Šedrova. Ďakujem. Oh, Merci. Ďakujem pekne. Ja som nadšená z toho, že sa môžeme s vami stretnúť to z viacerých dôvodov. Ako podpredsednička výboru pre kultúru v delegácii e, Únie pre krajiny Stredomoria som požiadala, aby sme mohli vytvoriť takýto Erasmus vo všetkých krajinách južnej časti Stredomoria. Silný Erasmus, e, možno podľa toho, čo vzniklo v Maroku ako skutočnú agentúru, tak aby skutočne zašírili inklúziu, tak aby sa to rozšírilo nad rámec univerzitnej úrovne, aby občianská spoločnosť sa mohla E, tohto zúčastniť a čerpať z toho výhody. E, čo sa týka odpovede na, odpo- na otázku pána Akaču, e, nevidím tak ďaleko, nevidím na vaše meno, mám už viac ako 40, teda už so zrakom to nie je úplne ideálne. Je tu teda aspekt vnesenia medzikultúrnych aspektov. Ja sama som produktom takéto multikulturality. Som pôvodom a z Alžírska. Moji rodičia sú z Alžírska, ale narodila som sa v, vo Francúzsku, e, mám vzdelanie z Francúzska. Ja som teda príkladom takejto medzikulturality. Myslím, že je dôležité práve využiť to kultúrne bohatstvo krajín v regióne e, Stredozemného mora a aby z toho mali teda prospech všetci. Ja som rozhodne za spoluprácu s vami v rámci programu Erasmus. Ja som totiž tenevou spravodajkyňou pre moju skupinu a tiež ako podpredsednička výboru pre kultúru eh, Euromedu. Teším sa na našu spoluprácu a som veľmi rada ešte raz, že sa máme možno stretnúť na takomto fóre tu. Madame Ferrand. Pani Ferrand. Eh, no. Takže by som teraz dala kolo odpovedí. Ďakujem pekne za prezentáciu. Ja by som nadviazala na to, čo tu e, zaznelo, e, teda tá miera mobility. E, Erasmus Plus totiž je program mobility. Spomenuli ste a kladete dôraz na remeselné formy výroby, to považujem za správne, ale nechápem, kde tam teda je ten aspekt mobility, keby ste to mohli upresniť. A Ďalej spomenuli ste e, vzdelávanie, e, udržateľný rozvoj. Keďže sa tejto téme venujeme, teda aspektov vzdelávania udržateľného rozvoja, tiež by ma zaujímalo, aké máte skúsenosti vy, ako tento projekt zastrešiť aj e, v tomto kontexte. Ďakujem. Kto z vás by sa chcel možno pokúsiť odpovedať? Nech sa páči. Par la, euh, merci d'abord mm, des questions euh, que vous avez bien... Ďakujem pekne za všetky otázky. Čo sa týka rozpočtu, e, máme v pláne zhruba stovku v rámci mobility na rok, čo sa týka teda e, toho posunu sever-juh, e, ale tiež aj horizontálne juh-juh. To je taká orientačná suma a veríme, že sa nám podarí to znásobiť, dajme tomu stonásobne násobne každoročne aby sme teda pokryli náklady na To Samozrejme aj je s účasťou partnerov, socioekonomických partnerov, združení, rôznych družstiev, taktiež regionálnych e, územných celkov a podobne. E, Čo sa týka tej druhej otázky, Tá mobilita sa týka nevzdelaných aj vzdelaných. Myslím, že pojem Erasmus je e, značka, ktorú všetci poznajú. Práve preto sme to využili, ale nie je to Erasmus e, ako iné druhy Erasmu, Erasmus Plus e, a tie tradičné formy programu Erasmus. Je to Erasmus v zmysle zjednotenia mladých v Európe, teda mladých študentov z univerzitného prostredia. Je to teda program mobility. Je to v širšom e, zmysle ako Erasmus, pretože sa to týka aj iných e, skupín, iných e, možno cieľových skupín, nie len študentov z univerzít. Predovšetkým teda ľudí, ktorí nemali prístup k univerzitnému vzdelaniu ani iným vyšším formám vzdelania. Mm. Chcela by som ujasniť jeden bod. Erasmus plus nie je Erasmus. Erasmus bol čisto študijný program. Erasmus plus zahrňa podporu e, profesného vzdelávania, výmeny e, pedagógov, podporu e, výmeny študentov. To nie sú len akademici v Erasmus, programe Erasmus Plus sú práve e, aj ľudia v oblasti e, profesnej kvalifikácie, e, takže neakademická výmena je tiež podporovaná cez Erasmus+, len aby to bolo jasne pochopené. Ja by som tiež rada nadviazala na niečo z toho, čo ste správne podotkli. Áno, medzikultúrna mobilita, tá s tým súvisí, taktiež originálnosť tohto projektu spočíva v tom, že kladieme veľký dôraz na kultúrnu oblasť, na remeselnú výrobu, na šport. A teda isté, že je to novinka v tomto smere, prekračuje to hranice Erasmus, v tom európskom vnímaní tohto projektu. Bola by som veľmi rada, keby sme mohli teda nadviazať kontakt s vami, aby sme hľadali ďalšie formy spolupráce a rozvoja týchto projektov. Čo sa týka financií, keďže tento projekt eh, vznikol na základe regiónu dvoch riek máme už isté e, zdroje financovania, máme súkromné fondy, e, ktoré sa zameriavajú na finančnú podporu takéto mobility. Dúfame, že sa nám podarí rozbehnúť e, projekt v stanovenom časovom rámci, aby sme do konca roka mohli určiť príjemcov. Nadácia Ani Lind zahrňa 42 krajín. Je tam zhruba 4500 až 5000 rôznych združení, už teda máme e, tú základňu, z ktorej budeme čerpať e, v ďalšom rozvoji tohto projektu v spolupráci s týmito združeniami. Ešte by som sa vrátila k tomu prepojeniu e, medzi vzdelaním, vzdelávaním a odrodelým rozvojom. Nadácia Analind sa angažuje v kontexte medzikultúrnych fóriem rozvoja snahe určiť, aké sú e, potreby vo vzdelávaní aj v kontexte udržateľného rozvoja. E, čoraz viac e, teda pracujeme s mladými v kontexte mileniových udržateľných cieľov rozvoja, aby sme teda prepojili tieto dva aspekty, teda vzdelávanie a udržateľný rozvoj. Som veľmi rada, že máme možnosť diskutovať o tom s vami a že to budeme aj pokračovať. Voilà, sur l'artisanat. Ešte k tým remeselným aspektom, alebo možno ešte k otázke pani podpredsedničky, ktorá teda odišla medzi časom. A čo sa týka tej mobility, tu nie je len univerzitné prostredie, už sme to v prezentácii spomenuli, je to tento aspekt združení socioekonomických aktérov a tiež regionálnych celkov. Uvedomujeme si, aký význam má zahrnúť aj týchto aktérov do našich projektov. Tá mobilita remeselníkov, najmä v rámci osy sever-juh, ak by som mal hovoriť len o Maroku, tak u nás je jedna značka, jedna výrobná značka, ktorá je známa tým, že podporuje takúto mobilitu a tiež sa podporuje forma školení, výučby v rôznych regiónoch Maroka. Teda jednak ide o odbornú prípravu, e, teda tú remeselnú formu školení, ale zároveň sa tým šíri aj väčšie mere tolerancie ešte doplním informáciu, čo sa týka e, tej mobility juh-juh. Mám dva príklady z našich e, výskumov program PAC Magreb. E, to teda podporuje kontakty medzi krajinami Magrebu a Francúzskom. Veľmi sa to osvedčilo, pretože to prekračuje rámec mobility sever-juh. Je to teda v rámci podpory mobility juh-juh máme výskumníkov, mladých výskumníkov, mnohí vyšli z univerzít a oni spolupracujú bez ohľadu na národné hranice. A tiež máme doktorantov z kolegií z krajín Magrebu. Tam sa vybralo 27 kandidátov z troch krajín Magrebu eh, z spolupráci s expertami z Belgicka, z Francúzska, eh, teda z Alžírska, z Maroka a podobne. E, v priebehu troch rokov e, teda sa táto spolupráca rozvíjala a očakáva sa, že sa to posunie teraz na tú operatívnu úroveň v najbližších rokoch. Ďakujem. Petra Kammer. Ďakujem, Petra Kammer-Ebert. Chcela som ešte raz vysvetliť, že ten projekt považujem za vynikajúci len som chcela sa vyjadriť k tomu názvu, to je môj problém, lebo sa obávam, že na základe takéhoto inflačného používania názvu Erasmus e, potom e, nejakým spôsobom úplne e, zriedime ako keby to jadro a naozaj tu ide o niečo úplne odlišné, niečo dobré. O tom vôbec nepochybujem, je to úžasný projekt, ale je to niečo úplne iné ako program Erasmus, ktorý máme tu v Európe. Len toto som chcela ešte raz vysvetliť. A potom mám ešte ďalšiu otázku. Očakávate finančné prostriedky od Európskej únie? Chcete to ehm, iniciovať ako pilotný projekt? Alebo eh, hovoríte, že sa vám to podarí s vašimi partnermi, eh, ktorých máte eh, iba teda čisto s nadáciou. A ja mám ešte ďalšiu otázku v konečnom efekte náš program Erasmus, odhliadnúc od eh, eh, Erasmus Mundus eh, je na, zameraný na účastnícke krajiny. To, čo robia oni, sa uberá podobným smerom, ale tá koncentrácia je na južné partnerstvo v oblasti Stredomoria. Takže v tomto zmysle teda je to rozšírenie alebo doplnenie k tomu, čo môže poskytnúť Európsky program. No a otázka, e, čo práve položila Petra Kamar Ebert a otázka tu už zaznela finančná štruktúra nadácie, ako vyzerá a čo očakávate od Európskej únie, ako sa nadácia financuje, určite teraz sú prostriedky samotnej nadácie, ale ako ste e, tie projekty a tie návrhy financovali doteraz a aké sú vaše očakávania, čo sa týka podpory. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne. My dúfame, že sa nám podarí možno aj v spolupráci s pani s podpredsedničkou hľadať ďalšie formy spolupráce aj s podporou Európskej únie, e, možno vo forme nejakého pilotného projektu pre naše aktivity vo všeobecnosti e, máme finančnú podporu už od Európskej komisie vo výške zhruba 70 a tiež od členských štátov. Tieto projekty zatiaľ vykazujú podporu, už e, to kolega spomenul, Abdel, teda zo súkromných zdrojov. A zatiaľ teda e, to financujeme z týchto súkromných zdrojov, ale dúfame, že sa nám podarí politicky eh, presadiť eh, túto spoluprácu aj eh, s Európskym parlamentom, tak aby to Európsky parlament vnímal ako pilotný projekt, aby sa to tak aj odfinancovalo. Ďakujem pekne. Máte nejaké ďalšie otázky? Pani Anderson? Ďakujem pekne za predstavenie tohto programu. Musím sa priznať, že ešte úplne presne e, neviem, aké je cieľové zameranie vášho programu. E, Prečítala som si rôzne informácie, ale ešte som to e, celkom nepochopila komisia ste hovorili, že e, vám poskytne 70 e, e, prostriedkov, 70 z akej sumy. Ešte by som sa chcela opýtať, spomínali ste, že v Maroku existuje nejaké nejaká inštitúcia, tak som to pochopila, ktorá sa venuje výchove učňovskej, aké sú potom perspektívy tých, e, ktorí sú tam e, vyučení, nech je to už v akomkoľvek odbore, e, sú teda potom k dispozícii pre trh práca, môžu si potom zarábať sami na živobytie. Ďakujem pekne. Keď som spomenula tých 70%, hovorila som o financovaní nadácie. Tých 70% nadácie Anna Lind má financovanie od Európskej e, komisie. E, čo sa týka tej remeselnej výroby, k tomu sa možno vyjadri kolega. Ďakujem, pani poslankyňa, za otázku. Keď sa pozrieme e, napríklad toho remeselného domu, sú to teda zariadenia, ktoré môžu prijať jednak mladých zo severu alebo aj z juhu, aby tam absolvovali aj nejaké doplnkové školenie, doplnkové vzdelanie. Zatiaľ sú to teda zariadenia, ktoré sa venujú iba mladým marockým remeselníkom. Sú to teda mladí ľudia, ktorí sú, dajme tomu, z ťažkých podmienok a tu majú miesto, kde sa môžu stretávať, môžu sa ďalej vzdelávať, môžu tam nadobudnúť nejaké odborné zručnosti, ale môže sa to prípadne rozšíriť aj pre iných mladých ľudí, aj z iných krajín Magrebu, z Alžírska, z Tuniska a prípadne aj z krajiny Európskej únie. Čo sa týka tej druhej otázky, to je teda len jeden príklad z mnohých. Máme e, tu tri osy. Jedna remeselná výroba, kultúrne aspekty a šport. Chceme sa teda venovať všetkým týmto trom osiam. A e, tá remeselná výroba to je len jeden z e, mnohých príkladov. Máme rôzne iné kultúrne štruktúry, športové štruktúry, ktoré tiež slúžia aj mladým z juhu, aj zo severu. Aby som teda takto možno odpovedal na vašu otázku. Ja by som rada ešte jednu otázku komisii e, dala. E, prostriedky pre, e, pochádzajú z SVČ, pokiaľ viem, pre túto nadáciu a na Lens. Akých zdrojov sú financované, je financovaných týchto 70%? Možno nám komisia k tomu vie niečo povedať. Thank you, President. Um, I... Ďakujem, pani predsednička. Musím povedať, že to neviem, zistím to. E, nepochádza to z DG e, Asi je to z nejakých e, externých fondov, ale zistím to. Zistím to teraz hneď. Ďakujem. Budeme potrebovať vašu podporu aj v tejto veci. To je pre nás naozaj veľmi dôležité, Je vaša podpora. Ako bolo povedané, e, sú to prostriedky, ktoré prichádzajú z prostriedkov pre rozvoj, pre e, SVČ, pre spoluprácu s neeurópskymi krajinami, čiže nie z programu Erasmus my eh, v výbore pre kultúru sme aj v minulosti kladli veľký dôraz na to, že eh, aj v eh, našej zahraničnej politike treba klásť väčší dôraz na vzdelávanie, na lepšie možnosti vzdelávania, na to, aby sa v samotných krajinách vytvárali lepšie možnosti vzdelávania, aby bola perspektíva pre mladých ľudí. To je cieľ aj e, našej e, zahraničnej rozvojovej politiky a preto nadácia Ani Lintovej je e, subjektom, ktorý v krajinách Severnej Afriky v tomto smere aktívna a spolupracuje a umožňuje dialog medzi e, kultúrami v tejto oblasti. Takže je veľmi dôležité, myslím si, že sme e, sa teraz dozvedeli, čo sa tam deje v oblasti vzdelávania, profesného vzdelávania z prostriedkov nie z našich finančných e, zdrojov, ale z prostriedkov SVČ. Máte ešte nejaké otázky? Nie je tomu tak, takže ďakujem pekne tým pádom eh, nadácii Ani Lindovej, jej zástupcom. Ďakujem, že ste tu dnes eh, medzi nami eh, boli, že ste nám prezentovali vaše výborné projekty. a Dúfam, že aj v mnohých ďalších oblastiach sa nám podarí e, niečo e, urobiť a zlepšiť teda situáciu e, týkajúce sa vzdelávania mladých ľudí. Ďakujem pekne. Dobre, takže môžeme prejsť k eh, nasledujúcemu bodu rokovania dnes máme naozaj veľmi perný program, pokiaľ ide o diskusie, o vypočutia. Teraz máme na pláne výmenu názorov s Európskym fórom mládeže o Európskom hlavnom meste mládeže. Európske fórum mládeže tu dnes opäť hostíme. Minulý eh, rok sme ich tu mali eh, na jesen, teraz sa budeme venovať Európskemu hlavnému mestu mládeže. Eh, vítam pána François Paláda, riaditeľa pre Policy Advocacy a Juno you know, Site Policy Office v kompetencii je, je projekt Európske hlavné mesto mládeže a našu pozornosť opriamili eh, na eh, tento eh, dokument s prezentáciou Európskeho hlavného mesta a mládeže a pani Kamerfeld bola eh, menovaná za členku eh, poroty pre výber Európskeho hlavného mesta mládeže 2020 až 2023 a poprosili sme teda zástupcov Európskeho fóra mládeže o predstavenie koncepcie, poprosili sme ich, aby nám porozprávali, ako postupujú, ako ako by e, sme mohli nejakým spôsobom podporiť túto iniciatívu zo strany Európskeho parlamentu. Teraz máte slovo na maximálne 10 minút a potom e, otázky e, zo strany našich kolegov. Takže pán Balát, začne, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem výboru za pozvanie. My naozaj Mm, veľmi e, e, radi s vami budeme spolupracovať e, jeden z väčších projektov Európskeho fóra mládeže, možno je vám známy ako Európsky európsky index progresu. Dúfame, že e, sa e, nám podarí s mnohými z vás stretnúť sa 29. a 30. mája tohto roku na tej akcii. E, kolegyňa, ja vám dnes chceme predstaviť niekoľko detailov o projekte Európske hlavné, Európske hlavné mesto mládeže. Snažíme sa, aby mladí ľudia boli aktívni člen, členmi vo svojich komunitách, v ich mestách v celej Európe. Európske hlavné mesto mládeže, možno poznáte pre kultúru, digitálne hlavné mesto a tak e, ďalej. Tá kvalita toho európskeho hlavného mesta mládeže tohto názvu je, že je to aktivita mladých ľudí pre mladých ľudí, kde eh, chceme spolu s mestami eh, si nadefinovať, eh, čo by bolo najlepšie pre mladých ľudí, ako to upraviť v ich malých, v ich mestách. Už 10 e, e, rokov táto aktivita e, sa koná. V 2023. 16. mesto sa dostane do tejto funkcie Európskeho hlavného mesta mládeže. Ehm, organizujeme teda výber týchto eh, miest, eh, máme porotu, eh, ktorá sa tomuto venuje a naviguje veci správnym smerom. A čo je najdôležitejšie je nadefinovať si tie najzákladnejšie ciele pre udelenie titulu Európskeho hlavného mesta mládeže. Takže začneme teraz s priesvitkami. Cieľmi e, Európskeho hlavného mesta mládeže je predovšetkým e, participácia a mládeže umožniť mladým ľuďom e, príjmať rozhodnutia a v meste byť pri príjmaní e, e, rozhodnutia vytvárať pre nich priestor. Ide tu aj o práva, o, o, o právo vyjadrovania sa a podobne. A tiež ide tu o vytváranie prepojení medzi európskou a, a, a lokálnou dimenziou. Ty, nejde tu teda ide tu o, o to pozrieť sa na všetky e, e, dimenzie, v rámci ktorých môžu mladí ľudia e, spolupracovať v svojich hlavných mestách. Je to nástroj na navodenie zmeny viac než 130 rôznych miest z Európy sa uchádzalo o tento titul ale mm, len niektoré tento e, titul e, môžu získať, ale e, všetky niečo dosiahli. Či tento titul získali alebo nie, predsa len sa niečo zmenilo v ich mestách prostredníctvom týchto organizácií mládeže a je to, sú to naozaj veľké výsledky. Videli ste určite aj veľmi e, zaujímavú štúdiu e, ako súčasť podkladov na dnešné stretnutie, kde e, išlo o rôzne aktivity v rámci tohto projektu o viac než 8 tisíc podujatia, aktivít a iniciatív v mestách. To je skutočne niečo, čo prináša veľkú zmenu a tu vidíte svedectvá eh, mladých eh, a reakcie čo si o tom myslia. Ten feedback bol naozaj veľmi e, pozitívny, že sú to skutočne veci, ktoré niečo zmenili v ich e, mestách, ako teda môžu zmeniť e, svoje mesta a štruktúry, že sa teda môžu podieľať aktívne na zmene. Vytvorilo to naozaj priestor aktívnej účasti mladých ľudí na riadení miest. Ehm, každé mesto si e, zvolilo iný spôsob, neexistuje jediný e, všeobecný e, model, ale boli to rôzne možnosti inovácie, rôzne možnosti, ako primeť mladých ľudí rozhodovať, podieľať sa na rozhodovaní o budúcnosti svojich miest v tomto výbore e, nemôžeme zabudnúť ani na dobrovoľníkov. Viac než 10 tisíc dobrovoľníkov e, bolo e, zapojených do týchto projektov je to naozaj veľmi veľká vec, keď vidíte, koľko ľudí trávi svoj čas na týchto na stvárňovanie týchto zaujímavých programov. Vytvorilo sa silné prepojenie e, v rámci dialogu o národnej a európskej e, identite. E, v podstate sa propagovala diverzita v rámci inklúzie, podporil sa záujem o susedné krajiny, napríklad aj v Bulharsku veľmi zaujímavý intenzívny model priebehu e, roka. Tiež e, investície e, v celkovej výške viac než 50 miliónov eur, ktoré tieto mesta v priebehu rokov investovali. A v neposlednom rade, keď hovoríme o prepojení medzi e, lokálnou a európskou e, dimenziou, medzi týmito e, rozmermi, je to v podstate miesto, kde sa ľudia stretávajú na medzinárodnej úrovni zastupcovia európskych for mládeže sa stretávajú, diskutujú o, o, o výzvach. Toto je fotografia z ostatného stretnutia 2020, kde sme diskutovali o otázkach týkajúcich sa celosvetového vývoja, rodovej rovnosti, podpory e, a tak ďalej. Skutočne je to fórum pre e, demokraciu. Tento projekt, ako vidíte, dosiahol veľa v ostatných eh, desaťročiach, ale stále môžeme eh, toho urobiť ešte viac. Som hrdý e, na e, prácu kolegov e, Rita a ostatní, ktorí vytvorili tento um, úžasný projekt, ale stále je um, možné urobiť viac. Aké sú tam výzvy, ako napríklad zvyšiť viditeľnosť tohto titulu, podporiť partnerstvo s rôznymi partnermi, keď máme na mysli Európske hlavné mesto, každý pomyslí na kultúru, a, a podobne. Ako by sme e, získali túto úroveň e, poznania, rozpoznania a viditeľnosti aj v rámci tohto e, projektu a čo môžeme teda urobiť viac, pokiaľ ide o finančnú podporu, ako by sme mohli znásobiť tieto kapacity na pomoc mestám, ako sa tento projekt celý zrealizuje. Toto nie je len jedenročný, jednoročný projekt, ale vlastne ako sprevádzať tie mesta aj ďalej v rámci zmien v týchto mestách. Dnes tu sme e, za účelom odprezentovania tohto e, projektu. Radi sme prijali vaše pozvanie e, a radi by sme prediskutovali, čo je možné urobiť a čo e, môžete aj vy v rámci výboru urobiť e, pre e, Európske hlavné mesto o mládeže. Preskúmávame možnosti partnerstva, nejaké návštevy, výmena delegácií, ako sa to dá zosúľadiť aj s tými projektmi hlavného mesta pre kultúru, ako môžeme byť lepšie prítomní, ako môžeme lepšie podporovať e, mesta. Poskytujeme im vlastne akýsi set nástrojov, e, pokiaľ ide o správnu tvorbu európskych eh, politík a ako je možné dopracovať sa k užšej spolupráce medzi eh, výborom a medzi eh, mm, týmito mestami. Sú tu úžasné programy, ako napríklad Erasmus, plus ako správne povedala pani predsednička, alebo zbor Solidarity, mm, ďalšie projekty. Ako teda môžeme vytvoriť akési prepojenia medzi programmi týmito a medzi programom Európskeho hlavného mesta a mládeže, aby sa zabezpečila táto to účasť mládeže na projektoch každý rok. E, viete, že je to jasné prepojenie medzi e, e, strategickými prioritami komisie, cieľmi hlavného miesta silnenie účasti a angažovanosti napríklad eh, občanov. Čiže je tu veľa eh, miest, ktoré nás eh, takto prepájajú a všetci ste vlastne akými si ambasádormi pre tento titul v vašich volebných okrskoch môžete propagovať aj toto Európske hlavné mesto mládež. Čiže naozaj je tu veľa priestoru na vzájomnú spoluprácu, ale 10 minút je krátky čas, ktorý mi už uplynul. A teda um, môžem dať e, slovo kolegyni a dúfam, že urobíme toho veľa pre Európske hlavné mesto mládeže. Ďakujem pekne. Takže by som rada hneď začala kolo otázok. Otázka znie, ako e, my, výbor pre kultúru, môžeme túto e, v mojich očiach vynikajúcu iniciatívu, čo najlepšie podporiť. Jedna z možností by bolo, že v rámci Discover eh, EU eh, mm, programu by sme sa nesústredili len na eh, Európske hlavné mesto kultúry, ale aj na Európske hlavné mesto mládeže, že by sme teda aj mladých ľudí upozorňovali na aktivity v ich mestách v rámci ich ciest Určite by bola možná aj pravidelná výmena v rámci týchto európskych hlavných miest mládeže. Možno by bolo možné zariadiť, aby sa predstavili jednotlivé hlavné mesta mládeže, a podobné projekty, povedzme športového charakteru. Takéto veci mi spontánne napadajú, ale teraz dám slovo kolegu Ruskom, eh, pani Kamoivot, eh, pani Šojdrová a pani eh, Faran. Takže pani Iva ako prvá, potom za ňou, po nej dáme slovo pani Šojdrove. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj za prezentáciu a za veľmi veľkú angažovanosť Európskeho fóra mládeže v rámci Európskeho hlavného mesta a mládeže. A ide tu o otázku, ako spoločne um, urobíme Európske hlavné mesto mládeže známejším, aby e, malo podobný cvenk ako e, Európske hlavné mesto e, kultúry. Áno, môže to byť formou návštevy, ale to pre tú publicitu tu Európskeho hlavného mesta mládeže relatívne teda to tejto publicite až tak nepomôže. A preto moja otázka e, znie, ako teraz oslovujete, ako sa obraciate na mladých, aké opatrenia e, v tomto smere prijímate. Asi to e, pôjde aj cez vaše mládežnické združenia. Máte už nejaké skúsenosti koľko mladých naozaj toto Európske hlavné mesto mládeže každý rok navštevuje a zúčastňuje sa na jednotlivých aktivitách. Pretože až keď viete, čo všetko sa už robí, až vtedy je možné zamýšľať sa nad tým, čo by sa dalo ešte nad rámec toho, čo sa už robí, ďalej urobiť. A tiež sa môžeme pokúsiť, e, aby sme získali trochu viac e, času v médiách. V Nemecku sa na začiatku rokov vždy informuje o tom, ktoré mesta sa stali hlavným mestom eh, kultúry, takže tam by bolo na mieste povedať, nemáme len hlavné mesto kultúry, ale máme Európske hlavné mesto mládeže. Takže mm, tam by eh, sa vlastne eh, práve tie mladé, mladé relácie, mladí mohli viac mm, informovať o, tomto Európskom hlavnom meste mládeže a tým pádom sa snažiť získať väčšiu Mm, publicitu. Ten návrh e, robí to podobne ako v rámci projektu Discover EU. E e, to je, myslím, celkom rozumné, mm, tento prístup. Keď už sa to financuje, potom by návšteva Európskeho hlavného mesta a mládeže mala byť vlastne povinnou súčasťou takéto cesty Discover EU. Takže mm, teraz vlastne najprv si urobiť akúsi, akýsi obraz o tom, čo sa už doteraz deje, aby sme sa vedeli zamyslieť nad tým, čo môžeme urobiť, či môžeme prispieť eh, k tomu, aby sa viac mladých ľudí zapájalo do týchto aktivít a skutočne aj navštívil toto Európske hlavné mesto mládeže. Keďže momentálne nemám toľko o, eh, o eh, veľa rečníkov na zozname, tak navrhujem, aby sme postupovali, takže sa dá otázka a potom hneď následne odpoveď. Ďakujem za otázku, ďakujem za podporu pre názov Európske hlavné mesto mládeže takže odpoviem samozrejme, e, spoliehame sa na iné členské organizácie, pretože sme obrovská sieť v rámci celej Európy. Máme národské, Národné európske rady a mládežnícke organizácie a tie majú vlastných členov, čiže či je to obrovská platforma, obrovský zdroj, ktorý sa snažíme využívať. Tiež organizujeme e, aktivity v paneurópskych e, hlavných mestách Európy, čiže to je jeden spôsob, ako sa obracať na mladých ľudí. Potom iné komunikačné kanály, povzbudzujeme iných partnerov, aby zdieľali posielali informácie o hlavnom meste Európy mládeže. Máme porotu pre e, e, selekčný proces hlavného mesta mládeže a vždy sa snažíme e, pripomenúť, najlepšia podpora je šíriť posolstvo o Európskom hlavnom meste mládeže aj o sieťach. Čo sa týka otázky, koľko mladých ľudí sa zapája do týchto aktivít, čaž, ťažko povedať presné čísla. Máme 10 tisíc e, dobrovoľníkov, teda viac, a potom tisícky mladých ľudí, ktorí sa zapájajú do e, týchto sprievodných aktivít. aktivít. E, niektoré e, sa vyvíjajú sami, budovanie kapacít, e, potom e, iné aktivity s 10 tisíckami ľudí, ktorí sa zúčastňujú rôznych festivalov a podobných podujatí. Ale viete si predstaviť, to číslo, keď si zoberieme počet aktivít ako takých. Napríklad e, v Novom Sade e, v roku 2019 v Ladi sme zorganizovali 1140 e, aktivít počas celého roka a niektoré z nich boli naozaj veľké aktivity, ktoré pritiahli mladých ľudí aj zo zahraničia. Keď sa pozrieme na našu publikáciu Praha, Tesaloniky, Nový Sad, tiež ešte si musíme preštudovať tie finálne správy. Vidíme zvýšený e, cestovný ruch medzi mladými ľuďmi. E, mladí ľudia navštevujú hlavné mesta. E, potom Kaškajs to bol hlavné mesto v roku 2018. môžeme povedať, že sme získali veľký záujem a mladí Európania prichádzali do tohto mesta aj mladí ľudia v týchto hlavných mestách. Bolo to fantastické stretnutie mladých ľudí z Európy. Vymieniali si medzi sebou skúsenosti. Keď hovoríme o e, médiách, snažíme sa e, dosiahnuť e, európske médiá cez kontakty, ktoré máme, ale zároveň toto je úloha, ktorú hrajú hlavné mesta so svojimi národnými médiami. My nemáme rovnaký prístup ako oni a toto je aj otázka zdrojov. A bohužiaľ nie vždy E, je to teda tá top téma, ale chceli by sme, aby sa z nej stala taká top téma. Takže je tu obrovský potenciál a dúfame, e, že sa zvýši podpora e, a tým sa nám to podarí. Ale teda takto momentálne postupujeme. Ďakujem veľmi pekne Michála Šodrová. Ďakujem za vašu prezentáciu. Ja, by, ja si myslím, že vy ste o tej aktivite povedali všetko máte veľkú konkurenciu, pretože máme Európske mesto kultúry, Európske mesto športu. Ja viem, že tie mestá, ktoré sa uchádzajú o tú cenu, dosť to prežívajú. Neviem, či si spomeniete na hlavné mesto Košice. Košice, hlavné mesto mládeže. Či ste to zaznamenali? To bolo na Slovensku a viem, že to dosť tam teda prebiehali oslavy tohto zvýraznenia mesta. Ja si myslím, že to teda má svoj význam. Určite máte našu podporu a súhlasím s návrhom našej predsedkyne, že by sme tieto mestá mali pozývať, pretože to vaše úsilie by sa malo stretnúť s tým úsilím tých miest a s ich svedectvami. Čiže tento networking miest je niečo, čo by malo byť dobrým, dobrým výsledkom tej súťaže, aby to bolo udržateľné do budúcnosti a aby sa e, e, zlepšovali tie dopady. Mám otázku, hovorili ste o rozpočte, e, o viditeľnosti. Ten rozpočet v rámci programu Erasmus, v rámci Európskeho zboru Solidarity, myslíte, že by sa dali aj vytvoriť dobrovoľnícke projekty, solidárne projekty pre tieto účely? mohli by sa tam takto stretnúť mladí ľudia. Myslím si, že tento nový program by sa dal využiť aj týmto spôsobom. Chcem sa opýtať, aké sú nejaké konkrétne prekážky, ktoré vidíte a určite s podporou nášho výboru môžete naďalej počítať aj čo sa týka finančnej podpory pre e, tieto projekty programu, ako aj pre vizibilitu a stretnutia. Ďakujem. Ja, bitte. von Ihnen? Ja. Herr Thank you, Chair, and thank you, Ms. Zudova. Uh, Ďakujem pekne za tieto vaše otázky. Myslím, že konkurencia je prospešná. Myslím, že e, sa tým upriamuje pozornosť na rôzne podstatné témy. My nechceme byť tým jediným hlavným mestom, tá kvalita Európskeho hlavného mesta mládeže súvisí s tým, ako sa oživie projekty, niečo, čo súvisí teda s účasťou mládeže. Myslím, že o čo užšie e, prepojenia budú s týmito ostatnými mestami, o to lepšie. Myslím, že to len dokážeme a aká jednotná Európa, čo Európa dokáže priniesť priamo obyvateľom. Spomenuli ste programy Erasmus e, a podobne sú rôzne spôsoby, ako to môžeme rozvíjať. To si môžeme prejsť dnes s komisiou. Keď, dajme tomu, a sa pozrieme na to, ako funguje Discover EU, e, ako, dajme tomu, do toho zapadá Európsky zbor Solidarity a podobne. Teda rôznymi spôsobmi sa môžeme pozrieť na to, ako to prakticky funguje. My teda vlastne chceme na tento program poukázať v rôznych mestách, nejde len o samotný názov. Ide o presadzovanie cieľov práve tohto programu. Hlavná, hlavné prekážky súvisie s tým, a ja som teda veľmi hrdý na to, čo sme dosiahli v rámci Európskeho fóra mládeže, že sme presadili takýto názov, ale zvýšená konkurencia nám núka myšlienku um, vôbec otázku, ako to udržať dlhodobo. Vyžaduje si to dosť značné nasadenie. Niekedy vychádzame z rôznych kontextov na národnej úrovni. Nie každé hlavné mesto mládeže je rovnaké. Jednak sú to mesta rôznej veľkosti, jednak sú tam dosť odlišné okolnosti. Dajme tomu Tirana v Albánsku je značne odlišná než od iných veľkých obrovských miest. Um, snažíme sa teda uh, obsiahnuť aj tie väčšie mesta, ale aj menšie. A v tomto smere by sme radi rozšírili spoluprácu aj s vašim výborom a celkovo s parlamentom. Ďakujeme pekne. Pani Joveva, ďakujem. Ja sa chcem poďakovať za veľmi zaujímavé prezentácie. Ja som eh, súčasťou tej mladšej generácie. Súhlasím, že sa toho dá veľa urobiť. Tvrdíte, že je to od mladých pre mladých. Ja s tým súhlasím a práve preto som vstúpila do politiky ale mohli by ste možno trošku konkrétnejšie sa vyjadriť e, k tomu, ako napraviť e, tú nedostatočnú viditeľnosť. Myslím, že môžeme sa ešte viac snažiť možno osloviť e, mladých ľudí, ktorí nie sú celkom spokojní s výsledkami politikov, možno priame návštevy by pomohli, priame stretnutia v teréne, tak povediať. Keď sa s nami stretnú, keď nás poznajú, zistia, že sme bežní ľudia, ktorí za niečo bojujú. Um, a keď to stretnutie prebehne priamo, fyzicky na medziludskej úrovni predsa len um, tie dojmy sú iné, ako keď e, to nie je takéto osobné stretnutie. Nie je celkom jednoduché vždy pochopiť e, potreby mladých ľudí a celkovo ich zmýšľanie. Dokonca ani pre mňa to nie je vždy jednoduché, aj keď sa považujem za mladú. Teda možno by sme mali prispôsobiť celkovo náš jazyk, e, to, ako s nimi komunikujeme. Ako už povedali ostatní kolegovia a kolegyne, môžete sa jednoznačne spolahnuť na našu podporu. Tiež e, by ma zaujímalo, ako teda sa delíte osvedčené postupy s ostatnými mestami, s ostatnými krajinami v Európe. O vaše poznatky, ako sa delíte, ďakujem za tieto vaše otázky, čo sa týka viditeľnosti. E, preto sme napokon aj dnes tu, potrebujeme podporu od inštitúcií. Nadvezli sme kontakt, kontakty s výborom regiónov, s, e, taktiež s zastupcami e, samozpráv v rámci rady. Rady Európy chceme šíriť O svetu chceme na to upozorňovať, že eh, to existuje, chceme tiež osloviť priame samozprávy, že musia aj oni do toho zapojiť mladých ľudí. To je práve nevyhnutné, aby partneri priamo boli súčasťou týchto projektov. Snažíme sa rozvíjať spoluprácu na inštitucionálnej úrovni a na iných úrovniach. V konečnom dôsledku je to vlastne konkurencia s európskymi hlavnými mestami kultúry, s ekologickými hlavnými mestami. To sú, teda, to sú teda projekty, ktoré tiež nie sú názov európskych inštitúcií. Aj my sa snažíme o takúto podporu inštitúcií. Európske hlavné mestá mládeže sú tiež e, sami za seba ambasádormi, šíria vedomosti, znalosti o tom, čo tento projekt prináša. Snažíme sa tiež eh, eh, poskytovať inšpiráciu, podporujeme výmenu osvedčených postupov, existuje sieť európskych hlavných miest, ktorá zjednocuje mesta, teda všetky mesta, ktoré tak pôsobili v minulosti, aj aktuálne mesta. Eh, A potom ďalšie mesta ktoré sa možno v budúcnosti stanú európskymi mestami. Spravidla teda pracujeme jednotlivo na projektoch, ale tiež prebieha výmena skúseností a poznatkov z mestách, z miest, pardon. Tento proces prebieha na úrovni všetkých eh, tzv. európskych miest čohokoľvek. Ale teda je dôležité, aby mesta boli sami takýmito ambasádormi, aby boli inšpiráciou pre ostatné mesta. Už sme toho počuli veľa, čo sa týka rôznych príbehov, rôznych motivácií. Vidíme to aj v žiadostiach, ktoré nám zasielajú. Mladí ľudia sú motivovaní, chcú sa dozvedieť o tom, ako prebieha život v iných mestách. Myslím, že to len dokazuje význam takéto iniciatívy že to má odozvu. Ďakujem, Rite. Pýtate sa konkrétne, keď hovoríme, e, že žiadame o podporu inštitúcií, prečo má prečo neposkytnúť informácie o tom aj v zastúpenia v kanceláriách Európskeho parlamentu v hlavných mestách. E, tam sa to môže preložiť do miestneho jazyka, môže to byť dispozícii všetkým návštevníkom. Ďakujeme pekne. Pani Jembu. Ďakujem. Ja by som sa rada tiež pripojila k slovám vďaky svojich kolegov. Ja som mala príležitosť e, navštíviť e, Lyon 6. januára na vaše pozvanie, na pozvanie fóra. A vďaka tomu som mala možnosť oboznámiť sa priamo s podujatiami. Boli tam semináre mladí ľudia sa venovali návrhom. Konkrétne e, sa to týkalo kultúry vzdelávania a sociálnej sféry. Konkrétne e, sa to zameriavalo na udržateľnosť. Mladí ľudia teda nám priblížili svoje e, návrhy, svoje projekty posadili sa do kruhu a diskutovali aj o francúzskom kontexte. Bolo tam množstvo mladých ľudí, e, semináre boli veľmi e, lákavé pre záujemcov, to bolo pozitívne. A potom e, tam boli rôzne iné aktivity v priebehu dňa. Ja som si vypočula množstvo poďakovaní od mladých ľudí, ktorí boli veľmi radi, že sa mohli takéhoto podujatia zúčastniť. Páčilo sa im, že, poslanec, e, že poslanci prišli priamo na stretnutie, že sa to na sociálnych e, sieťach šírilo. Možno by sme to mohli v budúcnosti aj, aj e, skombinovať, aby to by sme mohli cestovať aj spoločne na tieto podujatia, alebo teda individuálne. A ešte druhá vec, možno tak trošku negatívnejšia, tak ako aj pri týchto manifestáciách mladých je to vždy tá istá mládež, ktorú vidíme táto mládež, ktorá je tak trochu vzdialená od týchto obav, nie je viditeľná na týchto miestach. Možno by sme mohli nájsť nejaký spôsob, ale to platí, dajme tomu aj v prípade Erasmu, ako teda osloviť tých najzdelenejších mladých ľudí, tých, ktorí sú znevýhodnení, tí, ktorí žijú e, v štvrtiach, ktoré sú znevýhodnené. Oni neprejavujú záujem o tieto témy zdanlivo. E, jednoducho sa k ním nedostanú tieto informácie. Dajme tomu v odborných školách, e, keď sa s nimi stretávame, ani nepoznajú Erasmus a vôbec už nepoznajú tento projekt e, Európske hlavné mesto mládeže. Teda ich musíme oslobiť. Oni tiež majú veľa toho, čo povedať k otázkam, ktoré sa týkajú našej spoločnosti. Neviem, či aj vy máte takéto poznatky a či máte nejaké návrhy riešení, možno ako osloviť aj týchto mladých ľudí. Možno už ste oslovili aj tieto vzdelávacie inštitúcie. E, tento rok je to teda v meste Amiens. Možno tamojšie vzdelávacie inštitúcie školy by e, bolo možné osloviť, teda aby aj tieto skupiny mládeže sa dostali do centra pozornosti. Ďakujem. Ja by som teda začala tým, že e, poviem, že rozličné mesta a kultúry sa stávajú odlišne k svojim programom. Máme rôzne príklady, napríklad keď hlavné mesta sa zameriavajú na mladých ľudí aj z takýchto znevýhodnených prostredí, ktorí nie sú nejako aktívni. Dáme tomu, Kaškajs to je vynikajúci príklad tam sa venovala pozornosť e, zmenšeniu medzerí medzi ľuďmi, ktorí žijú v centrách miest a tými, ktorí žijú na predmestiach e, Krkovia, až neviem, ako sa to presne vyslovuje po portugalsky, ale my práve sa o to snažíme. Cestujeme do týchto miest, monitorujeme tieto návštevy, stretávame sa s mladými ľuďmi, snažíme sa zistiť, ako tieto iniciatívy ovplyvňujú životy mladých ľudí ja som mala tú eh, čest stretnúť sa s mnohými mladými ľuďmi. Oni sa práve zaktivizovali vďaka tomuto projektu Európskych hlavných miest o mládeže, pretože sa mesto veľmi snažilo, informovalo o týchto podujatiach. Eh, mládežnícke centrá a mládežnícky sociálni pracovníci oslovili práve tieto skupiny aj mimo centier miest, eh, ponúkli im rôzne podujatia, teda o tento príklad som sa chcela s vami podeliť. Je mnoho iných príkladov. Ale teda Kaškaj mi napadol ako prvý. E, tam sa podarilo prekonať túto priepasť. V e, procese uchádzania sa e, je viacero krokov. Najskôr je potrebné predložiť žiadosť, potom sa táto žiadosť vyhodnocuje, je tam panel expertov a vyhodnocuje sa aj aspekt inkluzívnosti a tiež nakoľko sa do toho zapájajú aj rôzne skupiny mladých ľudí z rôznych vrstiev spoločnosti, teda naozaj sa snažíme o to, aby sme oslavili čo najviac skupín mladých ľudí, aj takých, ktorí by sa spravidla nezúčastnili takýchto projektov, pretože my vnímame tento názov, teda Európske hlavné mesto mládeže ako hlavné mesto pre všetkých, e, pre všetku mládež, nie len tú, ktorá žije v centrách miest. Hľadáme spôsoby, ako zapojiť všetkých mladých do týchto projektov. My sme mládežnícke fórum, nemáme ideálnu odpoveď na všetko. Nemáme všeliek. Ak by sme mali, tak by sme už zrejme dostali Nobelovú cenu, ale Snažíme sa e, skúšať rôzne veci. Tiež žiadame Európsku Európske združenie hlavných miest, aby sa zameriavali aj na, ako vybraviť odborné školy, učňovské školy. Takýmto spôsobom sa snažíme osloviť aj tých mladých ľudí, ktorí nie sú úplne aktívni v tých formálnych, možno e, nejakých zoskupeniach. Samozrejme, je to proces, e, e, ktorý prebieha, e, nie je uzavretý. Ďakujem. A ja by som zareagovala, ak dovolíte. Otázka inklúzie. To je veľká výzva, to je pravda. Je to vlastne súčasťou cieľov aj programu Erasmus+. Komisia, keď predložila svoj návrh, pravidel pre program Erasmus Plus po roku 2020, tak tam sa uviedlo, že najlepší spôsob, ako osloviť eh, tie skupiny mladých z nerozumiteľnejších skupín je um, prekročiť rámec tej, toho formálneho vzdelávania. Teda je treba žiadať aj pri tomto mimoriadnom samite, eh, tento týždeň, o prostriedky najvyššie, aby sa to podarilo. Netreba zabúdať, že v európskych hlavných mestách mládeže my nemáme nejaké obrovské sumy peňazí, stovky miliónov eur. Sú to investície, ktoré e, vykonávajú mesta z vlastných zdrojov, z vlastných rozpočtov. Ako som už povedal, mestá sú odlišné aj veľkosťou, aj povahou a teda sú rozdiely aj v tomto. Niekde sa to darí viac, niekde menej. My sa snažíme podporovať mládežnické združenia mládežnické organizácie, tak aby e, sa to darilo obsiahnuť aj tieto zraniteľnejšie skupiny. My pracujeme v rámci Európskeho fóra mládeže s rôznymi skupinami. Už sa dosahujú vynikajúce výsledky. Aj mladí ľudia z takéhoto znevýhodneného prostredia majú svoje miesto za rozhodovacím stolom a čo sa týka viditeľnosti, aj my oceňujeme, že sú takéto príklady, e, že sú ochotní aj poslanci a rôzni iní e, predstavitelia pôsobiť e, ako ambasádori sú ochotní cestovať na tieto miesta. Myslím, že to ešte zlepšuje, zvyšuje to viditeľnosť. To sa preukázalo vo Francúzsku, v Amiens, taktiež v Portugalsku teda my vás môžeme len pozbudiť, aby ste sa ochotne e, hlásili e, za dobrovoľníkov, aby ste aj vy cestovali na tieto miesta a šírili tak dobrú zväz, tak povediac. Ďakujem pekne, pani Šojdrová. Ja nemám už žiadne otázky, len sa chcem priznať, že som urobila chybu. Spomínala som Košice ako Európske hlavné mesto mládeže. Košice však sú vo východnej časti Slovenska. Bolo to hlavné mesto dobrovoľníctva v roku 2019, ale to dobrovoľníctvo a mládež sú také blízke pojmy, že um, som si to zamenila v hlave. E, teda ospravedlňujem sa, želám vám veľa šťastia, veľa úspechov vo vašej práci. E, pani Semedo, ďakujem. Ďakujem aj za prezentácie. Ja ako niekdejšia novinárka a pracovníčka v televízii e, musím povedať, že ma to zaráža, že prístup k médiám je taký ťažký. Vaše projekty majú výsledky. To predsa už samo o sebe je cená informácia a stálo by to za a, e, a spomenutie aj v médiách. A mladí politici, tak ako vravíte, by e, sa mali stať súčasťou Neviem, či máte nejaký e, tematický týždeň alebo niekoľko dní, 3 dní, dajme tomu, kde by sa zdôraznilo, že v týchto dňoch e, je európska mládež tu v tomto meste. Bolo by to jednoduchšie pre médiá. To vám môžem povedať e, vlastnej skúsenosti a môžem vám to takto poradiť. Neviem, či to už máte takto naplánované. Som dosť sklamaná, že Luxembursko sa tu ešte neuvádza, ale videla som na zozname, že Portugalsko už dvakrát už hostovalo Európske hlavné mesto mládeže, teda dve mestá. To samozrejme je vynikajúce. Chcela by som vedieť, čo presne tie mládežnické organizácie v Portugalsku lebo aj samozprávy robia lepšie. Čo robia inak, že už dvakrát sa im podarilo získať tento titul, že to už dvakrát zorganizovali, že takto podporujú európsku mládež. Uh, so I can start, and then maybe my colleague later mm-hmm. on will add. Um, so in terms of visibility and all European youth coming together, we do, um, as uh, it was also mentioned. Z tej našich prezentácií uh, je vlastne vidieť, že my cestujeme po um, celej Európe raz do roka. Um, zhruba 200 mladých ľudí vždy vycestuje do nejakého mesta a tam sa upozorňuje práve na túto agendu, na potreby mládeže. Nie je to e, však dostatočne pokryté v médiách. E, my médiá pozývame, ale nie vždy ich to zaujme. Ak teda máte pre nás nejaké ďalšie typy a triky, ako ich prilákať, veľmi radi si tieto rady vezmeme k srdcu. Môžeme sa o tom porozprávať. E, ešte čo sa týka Portugalska, áno, aj nás to teší, že už dva mestá boli úspešné čo sa týka iných e, krajín, máme e, Rumunsko, už raz malo e, takéto mesto a teraz máme ďalšie mesto, ktoré sa uchádza. Čo sa týka Portugalska, v Portugalsku je kultúra mládežnícich organizácií, ktoré úzko spolupracujú s politikmi, so samozprávami, možno z kultúrnych dôvodov, možno je to aj klímou, často to svieti slnko, je tam dobré jedlo v každom prípade súvisí to aj s prácou týchto mladežnických združení. Portugalsko je jedna z krajín, ktoré eh, sú bojovníkmi za práva mladých. Teraz súvisí to s touto mentalitou celkovo v Portugalsku. Je to už, eh, tak taký osvedčený model, že mladí politici eh, z tej lokálnej úrovne ako keby sa posúvajú vyššie na vyššie úrovne eh, národného politického života, celoštátneho politického života. Takáto kultúra v Portugalsku sa osvedčila, tak toto funguje aj tam. Mládežnícka práca eh, je eh, veľmi silne zastúpená v Kaškajs. Tá mládežnícka organizácia je možno najväčšia a v celej krajine. V súčasnosti je tam zhruba 30 ľudí, ktorí tam pracujú. To nemá a mnoho iných miest taký veľký počet. To isté aj pre Pragu Braga rozhodne je šampiónom v tomto smere pre mladých ľudí, čo sa týka projektov pre mladých ľudí a tiež podpory, ktorú získavajú od miestnej samozprávy. To je teda ďalší dobrý príklad z Portugalska. Ešte posledná otázka odo mňa, ak dovolíte. Ehm, jednak teda vo fáze uchádzania je možné prejaviť tú angažovanosť. E, vy e, sa snažíte sledovať situáciu, zložovať situáciu mladých v týchto mestách aj následne. Čo konkrétne máte na mysli, koľko rôznych aktivít zhruba prebehne v priebehu takéhoto roka? Ako sa to vyvíja a čo potom ešte z toho ostane? Isté, že v tom samotnom roku je eh, všetko na špičkovej úrovni, ale ako ste to vysledovali a ako sa vyvíja celková vaša činnosť, čo sa týka dlhodobejších projektov a iniciatív, nakoľko sa to prejavuje eh, dlhodobo, či sa tam teda zlepšuje postavenie mládeže celkovo. Mohli by ste to takto nejako eh, zhrnúť, či sa prejavujú pozitívne výsledky aj dlhodobo? Um, so it's a very good question, thank you, and it's very important for us. Takže je to veľmi dobrá otázka pre nás, pretože keď sa uchádzajú mesta, to je jedna vec, ale e, my sa konkrétne e, pýtame, e, keď sa stretieme s mestami, než rozhodneme, ktorý e, dostane e, ten titul, ktoré dostane ten titul, aký, aký bude dlhodobý dopad. Pretože vidíme ten titul ako začiatok, ako štart e, e zmeny mesta a chápame, že tá zmena sa nebude za jeden rok. Ale toto je stimul pre mesta, aby pokračovali pracovať e, aj e, v po tom roku, kedy to bude hlavné mesto. E, samozrejme, e, e, potom sa počet aktivít zníži, potom, čo je to mesto, mestom roka, ale ten odkaz sú tie štruktúry, ktoré zostávajú, pretože v každom hlavnom meste Mládeže Európy, ako už bolo spomenuté v prezentácii, mesta musia vytvoriť štruktúry, kde sa zapájajú mladí ľudia a manažujú iniciatívy, E, teda e, na rovnakej úrovni so zástupcami e, obcí a niekedy tie štruktúry ostavu, ostanú, niekedy to ako alokujeme na iný účel, čiže to zameranie, aby sa získali európske granty pre aktivity pre mládež sa stanú zdrojom pre budovanie kapacít, čiže inštitúcie pre ďalších mladých ľudí. Niektorí ostanú v politických orgánoch, e, zapájajú sa do politického rozhodovania v mestách, čiže toto je veľmi konkrétny odkaz, ale sme hrdí, že to vnímame v podstate v každom meste, pretože každé mesto je odlišné a záleží to aj na tom, e, aké máme potreby ale pokračujeme e, v práci. Spomenuli sme sieť e, e, európskych hlavných miest mládeže, tiež pokračujeme v aktivitách. Povedala by som, že jedna z najzaujímavejších je účasť na Eh, participačnom rozpočte. Toto je zamerané na mladých ľudí a dá im šancu eh, eh, rozhodovať o súčasti rozpočtu, aké aktivity sa budú implementovať, kam to pôjde a väčšinou oni sami to implementujú, ale tiež je to veľmi teda, dôležitý odkaz vo viacerých mestách vytvárame priestory pre mladých ľudí e, na základe potrieb, pretože e, toto je proces e, mesta a hlavní ľudia spolupracujú, aby definovali, čo je potrebné pre mladých ľudí a často je to, to sú to práve priestory Interina v roku 2010, tam tie centra ešte stále existujú a e, manažujú ich mladí ľudia, čo ostáva. To sú aj e, znalosti a schopnosti, ktoré získajú mladí ľudia vďaka tomu procesu. Oni sa stanú aktívnymi a potom sa dostanú na trh práce, stanú sa z nich politici, ako som spomenula v Portugalsku. Takže e, je tu celý rad e, veci, ale vidíme, že e, je to výzva, pretože samozrejme aj finančné prostriedky sa znižia po tom, čo je mesto, hlavným mestom roka, ale mm, v podstate dúfame, že toto bude predstavovať stimul pre pokračujúce aktivity po tom meste, teda po tom roka mesta. Ďakujem a na záver by som Eh, pani Florencia von Haut z komisie dostane slovo, aby eh, dala záverečné stanovisko komisie. Ďakujem pani predsednička a ďakujem eh, kolegovia z Európskeho fóra pre mládež za túto prezentáciu a inšpirujúcu diskusiu. Naozaj je to vynikajúci príklad e, dobrého nápadu a koľko sa môže stať, e, koľko môže výsť z takéhoto dobrého nápadu a koľko ľudí to zahrania. Čiže myslíme si, že je to naozaj dobrý návrh e, zvýšiť viditeľnosť toho, čo už vlastne sa uskutočnilo a tiež radi prispejeme teda aby sa latka ešte zvýšila. Napríklad uh, už uh, umožnenie networkingu, e, takisto e, výmena toho, čo znamená Európa na lokálnej úrovni. Toto je zaujímavé, zaujímavý aspekt. Tiež sa chceme zamerať na to, ako by sme e, mohli riešiť aktivity pre mladých ľudí v týchto hlavných mestách, kde môže pritiahnuť teda turistov na návštevu. Potom plánujeme aktivity, kde mladí ľudia cestujú a potom e, e, sa chcú stretnúť s inými mladými ľuďmi, ktorí pracujú ako dobrovoľníci alebo v rámci iných aktivít, ktoré e, by tieto organizácie pokladali za zaujímavé. V rámci súčasných programov politiky pre mládež podporujeme aj, aby sa Európa priniesla na lokálnu úrovne. V rámci programu Erasmus Plus prebieha partnerstvo eh, Europe Goes Local, eh, Európa na lokálnej úrovni, tam sa podporujú projekty takisto sa zdieľa expertíza, aby sa e, vysvetlilo, čo je vlastne e, e, účasť mládeže, ako sa môžu zapojiť mladí ľudia do rozhodovania, dokonca aj až na úroveň európskych rozhodovacích procesov na no budúcnosti zlepšiť tento rozmer. Jeden z našich cieľov je navrhnúť projekt e, participácie mládeže v inej forme v rámci e, e, zboru pre solidaritu, projekt Solidarity, pretože toto, to, to mm, sú malé granty, ktoré umožňujú mladým ľuďom aby realizovali európske návrhy, teda aby vlastne aj na lokálnej úrovni bola tá skúsenosť, čo znamená Európa v tých hlavných mestách. Čiže chceme v tomto zmysle eh, spolupracovať eh, s Európskym parlamentom. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj vám, pán Valar, pani Iones Sajte za zaangažovanosť, eh, ktorú ste preukázali v rámci Youth Forum, ale v rámci Capital of Youth. Je to dôležitá angažovanosť aj teda hlavne pre mladých ľudí. No a teda ďakujem, že ste si našli čas, ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu e, s Fórom pre mládež nielen v rámci Capitals for Culture, ale aj v rámci iných projektov. E, teraz znovu preruším schôdzu, než e, sa dostaví pani komisárka a pokračujeme o pol. Kolegovia, prosím, usadte sa. Láskavo ukončite súkromné rozhovory aj iné rozhovory. Máme tu už pani komisárku medzi nami a tí, ktorí sa nechystáte ostať, keď sa chcete ďalej rozprávať, prosím, láskavo odíďte. So that we get full aby sme sa mohli naplno venovať nášmu vypočutiu štrukturovanému dialogu s pani komisárkou Gabriel, kolegyne, kolegovia. Je mi potešením privítať medzi nami pani komisárku Gabriel. Poprvýkrát oficiálne v jej e, novej funkcii e, pri príležitosti nášho štrukturovaného dialogu o prioritách dialogu s komisárkou Mariou e, Gabrielou pravidelne tu máme takúto výmenu. Ehm, a pani eh, Maria Gabriel eh, už nám je eh, známa, ale samozrejme takúto oficiálnu výmenu sme ešte nemali. V mene nášho výboru vás, pani eh, Gabrielova, eh, srdečne vítam. Želám vám veľa úspechov vo vašej práci a aj eh, v spolupráci s našim výborom. Portfólio, ktoré vám zverila pani predsednička von der Leyenová, je veľmi dôležité dôležité a je e, dôležité na e, vytváranie premostení e, medzi vedou a vzdelávaním a teší ma, že ste prevzali toto portfólio, aby kultúra mala aj tú potrebnú, ten potrebný význam v očiach verejnosti, pretože kultúra je veľmi dôležitá pre pocit európskej spolupatričnosti a pre európsku e, konkurencieschopnosť je e, dôležitejšia než kedykoľvek predtým, pretože kreatívny priemysel je e, impulzom pre inovácie, pre nové myšlienky. A my s napätím si vypočujeme, ako chcete túto novú dobu ako sa chcete zhostiť tejto funkcie a vzhľadom, vzhľadom na čas, ktorý máme k dispozícii, navrhujem, aby sme postupovali ako pri ping-pongu, čiže otázka, následne hneď odpoveď a ešte mám prozbu, keby eh, ste prosím vás povedali niekoľko slov k aktuálnemu eh, vývoju v oblasti viacročného finančného rámca. Dnes eh, ráno už sme sa o tom zmienili, čiže ako chce komisia naložiť s návrhom pána predsedu Mišela. Ďakujem pekne za slovo, drahí priatelia, drahí kolegovia. Naskôr chcem povedať, že som na to veľmi rada, že sa tu dnes stretávame. Ako už povedala pani predsednička, je to prvá príležitosť diskutovať, odkedy som bola vymenovaná eh, do funkcie komisárky pre túto oblasť. Veľmi ma teší, že eh, môžem s vami úzko spolupracovať eh, v priebehu celého volebného obdobia. Neskôr by som rada povedala, že Európu čakajú veľmi ambiciozne ciele v oblasti vzdelávania kultúry. A to e, ešte posunie naša spolupráca na vyššiu úroveň, e, ale bude dôležité, e, aby sme mali dostatočné zdroje k dispozícii, aby sme tieto cieľe mohli plniť. A tu sa dostávam, pani predsednička, k tej téme, ktorú ste načrtli, Chcela by som oceniť aj veľmi jasnú pozíciu parlamentu, jasnú argumentáciu parlamentu a tiež víziu, ktorú obhajujete, aby Európa v tejto oblasti mohla naďalej pokračovať, aby zohrávala kľúčovú úlohu. Spomeniem na úvod niekoľko tém. Keď som sa pripravovala na dnešné stretnutie, uvedomila som si, že máme 15 tém, v ktorých mám veci, ktoré by som eh, vám rada oznámila. Najskôr však, ak dovolíte, e, priblížim tie hlavné témy. Najskôr Európsky priestor vzdelávania. Bolo to nastavené tak, aby tento priestor vnikol do roku 2025. E, cieľom e, mňa, môjho týmu je v septembri predložiť oznámenie a v súčasnosti chcem teda vyzvať Európske parlament, aby ste aj vy boli aktívni. Chystá sa konzultačný proces, aj vaše podnety budú pre nás aj veľmi cenné Chceme, aby sa skutočne odstránili prekážky vzdelávania v Európe a aby sa zvýšil prístup k kvalitnému vzdelávaniu, aby e, sa študenti a učni mohli ľahšie presúvať medzi členskými štátmi a tiež dlhodobejšie, aby sa zmenila kultúra vzdelávania celkovo, pretože e, aby bola k dispozícii celoživotná forma vzdelávania. E, Chystáme sa teda predložiť oznámenie, ďalej návrh ďalších krokov, iniciatív a tiež nový rámec spolupráce s členskými štátmi v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy. Ako viete, aktuálny rámec ET 2020 e, sa teda ukončí ku koncu tohto roka. Tento európsky priestor vzdelávania je podľa mňa je dôležitý aj z toho hľadiska, že nesmieme zabudnúť na ďalšie oznámenie, ktoré príde v júni, a síce európsky priestor v oblasti výskumu. Je dôležité, aby toto úsilie prebehlo paralelne, aby sme si neuvedomili eh, jedného dňa, že eh, sa niečo premeškalo, že tam sú nejaké nekoherentnosti. Musíme vytvoriť čo najkoherentnejší rámec, vďaka čomu zaistíme efektívnosti v rámci európskeho priestoru výskumu. Predovšetkým pôjde o Európske univerzity. To budú hlavné nosné iniciatívy tejto, eh, tohto projektu chceme sa zamerať na univerzity budúcnosti. Všetci vieme, e, že e, inštitúcie vyššieho vzdelávania majú za cieľ poskytnúť našej mládeži znalosti na čo najvyššej úrovni, tak aby e, mohli dosiahnuť čo najlepšiu úroveň vo svojej oblasti pôsobenia, ale tiež aby sa uplatnili na dlhu práce, ktorý sa tak rýchlo rozvíja tiež inkluzívne formy vzdelávania, kvalitného vzdelávania, aby sa mohli vysporiadať s týmito výzvami, aby zlepšovali svoje výzvy v oblasti občianských spôsobilostí a tiež aby e, vytvárali spravodlivejšiu spoločnosť. A tu sa dostávam k systému školského vzdelávania. Už sa v tomto toho urobilo veľa, aby sa podporil e, rovno mernejší prístup k vzdelávaniu. V ďalších fázach sa chceme zamerať e, na zlepšenie výsledkov vzdelávania. Chceme e, z e do úvahy tri hlavné výzvy. Jednak dať všetkým mladým ľuďom rozvíjať svoje základné e, schopnosti, ďalej znižovať počet mladých ľudí, ktorí odchádzajú z vzdelávacích inštitúcií bez toho, aby získali nejaký diplom alebo ich doklad o spôsobilosti a tiež zlepšiť prostredie na školách, aby bolo priaznivejšie Chceme teda pomáhať všetkým žiakom, všetkým študentom, aby získali e, potrebné znalosti, zručnosti, ktoré sú potrebné pre trh práce. V kontexte tvorivosti digitálnych zručností máme iné iniciatívy. Tu sa teda zameriavame na základné zručnosti. Chceme poskytnúť nejakú zaručenú úroveň základného vzdelania. Nechceme však e, používať e, termín záruka, už máme totiž záruku mládeže. Chceme aby v tom druhom, eh, po roku, druhom semestri 2020 chceme eh, spustiť eh, verejné konzultácie a tam naozaj uvítame vaše podnety. To isté platí pre Európsky priestor vzdelávania. Všetci vieme, že nebude môcť fungovať inovatívne a inkluzívne, ak nebudeme mať pedagógov, ktorí budú nadšení, vysoko kompetentní, motivovaní. A tu sa chystám, že budeme úzko spolupracovať s členskými štátmi a s Európskym parlamentom, aby sme toho dosiahli ešte viac spolu v prospech učiteľov a pedagógov v rámci e, Erasmus+. E, je ďalší projekt, e, teda Akadémia učiteľov, k tomu sa ešte vrátim, ale mne na tom naozaj veľmi záleží. Chcela by som, aby čo najviac pedagógov mm, mohlo ďalej šíriť rozvoj tohto projektu jednotného európskeho priestoru vzdelávania. Teraz k digitálnemu vzdelávaniu, digitálnej výchove. Viete, že som sa zaviazala aktualizovať ten aktuálny plán digitálnej výchovy do konca prvého roka svojho pôsobenia vo funkcii. Teraz dobrá správa je, že sa to podarí už v júni. S našim tímom e, sme spustili teda už úsilie a chceme teraz pokračovať v iniciatívach, ktoré už e, sa osvedčili. Konkrétne mám na mysli Európsky Code Week, ďalej bezpečnejší internet pre EÚ. Tu sú úspechy už značné, ale máme ďalšie konkrétne zacielené iniciatívy. Ja som veľmi eh, rada a budem rada, ak sa k ním vyjadrite aj vy. Je tu jedna ďalšia iniciatíva a síce umelá inteligencia pre dievčatá. Komisia zverejnila bielu knihu o umelej inteligencii. Vieme, že umelá inteligencia je poznačená e, predsudkami, diskrimináciou. Chcela by som zdôrazniť, e, že e, dievčatá a ženy v tejto oblasti zohrávajú veľmi významnú úlohu, podľa mňa. Teraz Európsky inštitút inovácií a technológií vieme, ako sa veci posunuli tu v parlamente. Chcem sa vám poďakovať za prvotné pozitívne reakcie. Myslím, že sme teraz vystavení ďalej, ďalšej novej výzve aby sme teda jednak eh, zlepšili to, čo môže tento inštitút dosiahnuť, eh, transparentnosť eh, a podobne, ale tiež, aby sa zaistilo čo najviac synergii s ostatnými nástrojmi, ktoré existujú v rámci Horizontu Europe. Spomeniem teda dve veci. V roku 2022 nová podpora tvorivého priemyslu vznikne ako nová iniciatíva. Chcela by som zúrazniť, že je dôležitá synergia s druhým pilierom Horizontu Europe a tiež chcem, aby tento inštitút bol v plnej synergii s Európskou radou pre inovácie. Rozhodli sme sa, že vznikne rada, ktorá sa bude angažovať tam, kde je najvyššie riziko, aby naše startupy mohli e, excelovať, e, aby vznikol pre ne trh. Myslím, že stojí za to sa do toho pustiť, aby mali k dispozícii jednoduchšie financovanie a aby nám mohli jasne preukázať e, svoj potenciál Ďalej, ešte k mladým ľuďom, aj to je pre mňa dôležité. E, existuje teraz nová stratégia pre mládež e, do roku 2027. Tento rok chceme spustiť do konca roka, chceme sa dopracovať k záverom štúdie, čo sa týka mobility e, dobrovoľnej mládeže to chceme, aby sme v tejto štúdii e, zistili, kde sú prekážky voči mobilite a solidarite na cestraničnej úrovni. Vytvorili sme tiež expertnú skupinu s týmto cieľom a chceme spustiť aj verejné e, pripomienkovanie, aby sme získali čo najviac reakcií a podnetov. Chceme sa dopracovať k novému odporúčaniu rady, aby ešte tento rok sa vytvoril nový politický rámec pre dobrovoľníckú prácu a pre solidaritu na cezraničnej úrovni a to bude zahrňať aj stáže a formy zamestnania ešte k otázke mládeže. Európsky koordinátor mládeže, tu chcem pracovať s celým tímom pri výbere kandidátov, aby Európska únia mohla získať človeka, ktorý bude akousi kontaktnou osobou, ak to môžem takto povedať, pre mladých v Európe. Ešte by som spomenula eh, niekoľko ďalších tém. Šport. To nie je v názve mojho portfólia, ale jasne som uviedla, že chcem pokračovať eh, v tomto úsilí aj naďalej. Vieme, že je možné zlepšiť zdravotný stav, eh, prekračovať hranice, generačné hranice, sociálne hranice, jazykové hranice aj vďaka športu. Chcem pokračovať v doterajších investíciách a síce ocenenie Be Active. E, tento rok oceníme medzigeneračné aktivity. Dúfam, že sa podarí čo najviac aktivít v tomto smere podporiť. A tiež e, sa chcem venovať možnosti prehlbenej spolupráce mm, medzi e, sektorom inovácií a športu. Tak, aby sme mohli lepšie sledovať, dajme to prepojenie s kultúrnym dedictvom, a s inými aspektami spoločnosti. Myslím, že stojí za to pokúsiť sa o to a hľadať, e, kam až nás to posunie. Som rada, e, že aj tu v parlamente e, vznikli príslušné grémia a chcem oceniť prístup oboch predsedov ďalej. Ďalšia téma. Dedictvo kultúrne dedictvo. E, my už nadvezujeme na úsilie vykonané v minulosti, máme novú agendu pre kultúru a to si vyžaduje e, veľmi pozorné úsilie. Máme zástupcu parlamentu vo fóre pre kultúrne dedictvo. E, priznám sa, že stretnutie, keď je v októbri a potom najbližšie, potom v júni, to sa mi veľmi nepáči. Myslím, že by tie stretnutie mali byť častejšie ale budeme si to musieť spoločne nejako uvážiť, aké zmeny by sme presadili možno, čo sa týka frekvencií týchto stretnutí, je dôležité sa tomu venovať, pretože sa chystáme spustiť nový projekt eh, Európske kultúrne dedictvo v akcii a to bude relevantné pre miestnych aktérov, ktorí sa angažujú eh, v ochrane kultúrneho dedictva. To je pre mňa dôležité. V tomto kontexte chcem nadalej upriamovať pozornosť eh, na nástroj eh, individuálnej mobility pre umelcov. Viete, že je to pilotný projekt v dĺžke dvoch rokov. Výsledky jasne dokazujú, že takýto mechanizmus potrebujeme aj do ďalšieho obdobia a tiež eh, ešte v krátkosti chcem povedať, že podporujeme aj sektor hudby, Ešte raz chcem zúrazniť, že sa spolieham aj na vás, na podnety od vás, na vaše reakcie. A kultúra totiž je eh, prostriedkom, ako šíriť naše eh, spoločné hodnoty a eh, ešte konkrétnejším a prístupnejším spôsobom. Ešte tri posledné oblasti, ktoré chcem spomenúť. Všetky tieto politické oblasti majú priamy dopad aj na internet dianie v EÚ ale chcela by som zaktivizovať eh, aj eh, iné nástroje, aby sme boli viditeľní aj externe. Ja verím v kultúrnu diplomáciu. To môže byť tiež pilierom našej eh, vonkašej politiky. Uvedomujem si, že zdroje sa znížili, že sa šíri fragmentácia a preto je treba veľmi pozorne zvážiť témy, v ktorých naozaj budeme schopní preukázať naše bohatstvo. Ale už jedna iniciatíva africké hlavné mesto kultúry, tento rok Marrakeš. E, rozhodnutie sa teda zmenilo, ale my máme Európske hlavné mesto kultúry. A teraz sa to šíri aj na iné kontinenty. To je vynikajúci príklad, ako sa šíri naša pozitívna agenda. Môžeme teda vytvoriť aj takto prepojenia, ktoré sú pre nás také cenné. Ide predovšetkým o e, prepojenia medzi ľuďmi. E, ďalej, Západný Balkán to je región, v ktorom budeme musieť zájsť ešte o niečo ďalej, aby sme zúraznili, že tie európske vyhliadky e, to nie sú len kapitoly, e, že tie rokovania trvajú 7, 8, 9 rokov a potom už ľudia vlastne nechápu význam tohto procesu. Myslím, že tu je o mnoho väčší záujem aj o program Creative Europe, ďalej Erasmus+. Viete, že len e, dve z šiestich krajín sú súčasťou programu Erasmus+. Myslím, že stojí za to prilákať ich aby sme mladým v tomto regióne dokázali, že mobilita to je pozitívna vyhliadka aj pre ich krajinu, aby sa mohla ďalej rozvíjať. A ešte posledná vec, rokovania o budúcom programe Erasmus, e, zbor Solidarity, e, tvorivý zbor. Budeme sa tomu venovať aj naďalej. Pre mňa je dôležité e, naozaj oceniť prístup Európskeho parlamentu. Už sme dostali mnoho tém, ktoré sú také technickej povahy. Zároveň teraz vlastne predvečer samitu, kde sa bude prejednávať e, otázka rozpočtu, je e, relevantnejšia ako kedykoľvek predtým. Myslím, že e, musíme hovoriť jedným hlasom. Ten návrh je veľkým sklamaním. Je to návrh, ktorý ani zďaleka nám neumožní jednoducho zachovať si dôveryhodnosť, e, zaistiť inkluzívnosť a priblížiť sa čo najviac dennodennému životu našich občanov, pretože tieto tri programy vlastne presne toto prinášajú, približujú nás viac k občanom. Pre mňa teda rozhodne takýto návrh nie je priateľný. Nielen, že to nezodpovedá našim ambíciám, ale predovšetkým je to návrh, ktorý absolútne nejako neumožňuje nám, Európanom, um, presadzovať tieto priority počas 7 rokov. Ja chápem, že priority sú dôležité, ale inovácie, investície do mladých, do mobility, ďalej európsky priestor vzdelávania. Bez tohto nikdy nebudeme schopní sa vysporiadať s tými výzvami, ktoré sú pred nami ani demografia, ani klimatické zmeny, ani digitalizácia, teda tie tri hlavné výzvy, ktorými je Európa vystavená to nezvládneme bez vzdelávania, bez zručnosti, bez kultúry, aby to skutočne prinieslo výsledky a aby naša spoločnosť sa rozvíjala pri dodržaní našich hodnôt, e, takže ľudských práv a aby sa všetci mohli rozvíjať. To je všetko odo mňa, pani predsednička, na úvod. Hovorila som o niečo dlhšie. Ďakujem za to, že ste mi dali priestor. Teraz e, netrpezlivo čakám na vaše vyjadrenie, na vaše otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. E, ten čas ste e, natiahli, pretože tých tém je obrovské množstvo, široká paleta aspektov, ktoré tu riešime v našom e, výbore a je mi potešením, že stojíte v plnej miere za požiadavkami parlamentu, pokiaľ ide o strednú o viacročný finančný e, e, e, rámec musíme hovoriť jasnou rečou. Je pani von der Leyenová žiadala strojnásobenie výšky finančných prostriedkov na Erasmus, keď nastupovala do funkcia. No, ešte máme pred sebou kus práce, aby sme presvedčili členské štáty, aby sa nedohodli na tých škrtoch v tejto oblasti a um, ešte stále môžeme dúfať, že zvíťazí nakoniec rozum, pretože by bolo úplne kontraproduktívne, keby sme pri programoch v oblasti kultúry, vzdelávania, e, výskumu, to sa týka aj programu Horizont, e, robili takéto škrty, pretože všetky e, iniciatívy nové by boli ohrozené, pretože potrebujú finančné prostriedky, inak by bolo treba krátiť pri iných projektoch. A to tiež nejde, pretože už dlhé roky sme štrukturálne podfinancovaní. Takže sa teším, že ste takéto jasné stanovisko zaujali, že budeme spoločne sa zasadzovať za posilnenie týchto programov. Takže budeme postupovať tak, že otázka a potom hneď odpoveď. Najprv koordinátori a potom ostatní, najprv teda pani Šojdrová. Ďakujem pekne za túto príležitosť príležitosť vymeniť si s vami názory. Pani komisárka, spomínali ste celý rad tém, takže je to dosť široká paleta a ja sa zameriam na aktuálne veci a síce nariadenie európske programy Erasmus Kreatívna Európa, Európske zbory Solidarity. Ide teda tu o kultúru vzdelávania mládež, to eh, spada do kompetencií nášho výboru. A budem konkrétna. Som pomerne sklamaná, že nepostupujeme tak rýchlo, ako by sme si želali a tak rýchlo, ako by bolo treba. A eh, rada by som povedala, že treba zrýchliť legislatívny proces. Pokrok sa nejako zastavil, lebo sme nedosiahli konsenzus, pokiaľ ide o dobré riadenie. Netvrdím, že sme nepokračovali. Naopak, už sme takmer na konci celého procesu, ale zostáva rozpočet, to je ďalšia otázka, a tiež riešenie s právia rovnováha právomoci parlamentu a rady. Samozrejme, že rešpektujeme kompetencie rady a radi by sme tiež zdieľali právomoc kontroly a a radi by sme ovplyvňovali aj politické rozhodnutia. Chcem vás poprosiť v mene spravodajcov a spoluspravodajcov, či by bolo možné urýchliť prácu a prispieť k dosiahnutiu konsenzu a rovnováhy, pretože je skutočne potrebné rozdeliť túto moc medzi obe inštitúcie nejakým spôsobom. Pri rozpočte máme dobrý konsenzus, máte našu veľkú podporu. Je pre nás nepriateľné, čo navrhol pán predseda rady, e, pán Michel, zoškrtať projekty komisie a parlamentu. Pre vašu informáciu, dnes som požiadala listom nášho premiéra, aby odmietol návrh rozpočtu, ktorý predložil predseda Európskej rady. Takže máte našu podporu a mám otázku v súvislosti s novým návrhom, ktorý ste tu spomínali je tu kolega pán Milan eh, Mun. Prepačte, ale mali sme pôvodne eh, len 2-3 minúty na otázku, takže poprosím aj časové limity trošku, eh, lebo chceme aj odpovede počuť. Áno, áno, ospravedlňujem sa. Je tu aj pán Milan Mon predseda Medziskupiny pre kultúrne dedičstvo, takže pre nás by možno bolo zaujímavé, keby ste nám povedali trochu viac o projekte kultúrneho dedičstva v akcii. Je to spôsob, ako využiť možno kultúrne pamiatky a ako konkrétne to chcete rozvíjať. Tešíme, že sa do tejto spolupráce chceme pustiť. Okay, merci, merci beaucoup. D'abord, sur le, sur Ďakujem pekne. Najskôr teda k otázke rozpočtu. E, ešte raz to zdôrazním. A minulý týždeň som mala stretnutie s premiérom Rakúska. Všetci premiéri, všetci ministri financií už tri mesiace im hovorím neustále to isté, že musíme mať dostatočný rozpočet pre Erasmus, pre Erasmus Plus a Horizon Europe. Je treba neustále to zdôrazňovať, ostať neoblomný a pri každej možnej prežitosti ďalej otázka riadenia. E, viete, ako veľmi sa snažím nájsť riešenie. Problém je v tom, že tie tri otázky, na ktorých nám sú záleží, teda Erasmus+, e, Zbor Solidarity a Tvoria e, Európa, to sa vníma ako balík spolu s deviatimi inými. Teda ide o horizontálnu oblasť, ktorá zhrňa 12 tém. V komisii sa to zatiaľ nevyvíja tak, že by sa našlo nejaké technické riešenie. Máme teda komitológiu, všetci vieme, aké má kto právomoci v tomto procese. Je treba len pokračovať e, v práci v snahe hľadať riešenie. Viem, že sa čaká na e, technický návrh od komisie. Ja sa budem snažiť oslovovať kolegov, aby sa našlo nejaké riešenie, pretože konec koncov máte pravdu, ak e, sa to nepodarí, tak bude to obrovské riziko, že 1. januára 2021 budeme musieť komunikovať veľmi nepríjemné veci našim partnerom a oni si to nezaslúžia. Môžete sa na mňa naozaj spolahnúť. Je to téma, na ktorej mne veľmi záleží. Komitológia a pravidlá však hovoria jasne. Myslím, že je možné nájsť kompromis, musíme sa naďalej snažiť. A ja za seba budem neustále pripomínať, že keď sa vynaložilo úsilie aj v čase fínskeho predsedníctva, dokázali sme, že je možné dosiahnuť pokrok v niektorých technických témach. Viem, aké sú stanoviská, ale musím to povedať, Discovery EU sa vyňalo z tohto rokovacieho boxu. Aj iné dve témy sa vyňali. Ja chápem, že Európsky parlament sa k tomu stavia inak ak by som to mala zhrnúť, musíme naďalej e, pracovať tak, ako doteraz a snažiť sa o riešenie. Čo sa týka projektu e, rozvoja kultúrneho dedictva a kultúrnych pamiatok, e, to začalo v júli a bude to pokračovať do júla 2020. Chceme podporovať spoluprácu regionálnych aktérov, pričom spolupráca sa zameriava na hlavné princípy, hlavné styčné body a to, ako zlepšiť e, to participatívne riadenie kultúrneho dedictva. Zatiaľ na úrovni projektov je snaha presadiť minimálne 12 takýchto návštev do regiónov, do konkrétnych miest, ktoré budú zvolené. Môžem vám poskytnúť aj zoznam, ak by vás to zaujímalo. Chceme získať čo, čo najviac, eh, teda viac ako 20 účastníkov na každú takúto návštevu. Eh, nie len legislatívci, môžu to byť odborníci z regiónov, eh, taktiež odborníci, dajme tomu na vidieckú oblasť, aby splnili jeden hlavný cieľ a síce dopracovať sa k zoznamu 30, 30 osvedčených postupov, ktoré sa potom dali rozšíriť do iných eh, miest a regiónov EÚ. Eh, e Práve to začalo. Ja eh, sa zavezujem, teda, že vám poskytneme ten zoznam osôb. Myslím, že tých 30 osvedčených postupov pre nás by to bolo dôležité, pretože tým pádom by sme mohli to lepšie prepojiť aj s horizontom Europe a s možnosťami, ktoré to prináša. Z toho teda vychádzame, teraz to len začalo, do júla to bude trvať. Petra Ďakujem pekne, pani Petra a kammer Ďakujem pekne, pani eh, komisárka, za eh, túto širokú paletu tém, ktorú ste nám dnes odprezentovali. Začnem eh, s tým priestorom pre vzdelávanie 2025 od samitu v Göteborgu uplynulo veľa času a teraz je e, e, čas, aby e, sme konali, pretože 22 mm, rok 2022 je už takmer za dverami. Silná Európa za spravodlivú e, zmenu. V tomto programe sa, sa e, riešia aj problémy, ktoré sú trefne popísané, že e, každý čtvrtý 15-ročný nevie čítať, písať, má problémy s matematikou a s prírodnými vedami ale vyvodzovať z toho e, názor, že je potrebné snažiť sa o to, aby mladí ľudia mali minimálne e, sekundárne druhostupňové vzdelanie, teda aby mali maturitu, nie je dobrý záver. Myslím si, že musíme e, zabezpečiť, aby maturita nebola považovaná za niečo úplne sveté, pretože máme toľko nedostatkov nedostatku pracovných síl v oblastiach, e, kde nie je vyžadovaná maturita. Nie každý predsa musí zložiť maturitu. Musíme posilniť aj učňovské školstvo. Dúfam, že e, v s tým budete súhlasiť a nechcem takéto veci v budúcnosti čítať v dokumentoch komisie, pretože to skutočne považujem za chybný prístup eh, sugerovať ľuďom, že eh, majú hodnotu len keď zložia maturitu. Myslím si, že takto sa ďalej nedostaneme a nie je to pravda. Chcem vás ešte o niečo poprosiť. Potrebujeme núdzový plán pre eh, programy od januára 2021. Nezávisle od toho, ako to dopadne s e, dobrou správou a riadením a s financiami. Už dnes vieme, že v parlamente pravdepodobne pred novembrom sa nám tiež nepodarí uznieť sa na tých programoch, čiže dovtedy vlastne komisia ani nemôže začať e, s ničím robiť, keď e, to takto vážne sa na to pozrieme. A nenecháme si prisúdiť kartu Čierneho Petra komisiou či radou, pretože my parlament sme si včas svoje úlohy splnili a teraz čakáme na návrhy komisie. Viem, že sa veľmi snažíte, ale eh, rada by som vám to predsa len pripomenula, čakáme na e, návrhy komisie. Máme na stole úplne neakceptovateľný návrh z rady od pána predsedu, ktorý sa týka viacročného finančného rámca. To je absolútne neakceptovateľné, nerealizovateľné. A keď program nemôže začať v januári fungovať, e, nechceme, aby sme my boli e, tí zlí, nechceme sa dostať do situácie, ktorú sme zažili už pred 7 rokmi, keď sme tiež boli veľmi v omeškaní preto, pretože rada eh, nestihla eh, eh, všetko upraviť v súvislosti s viazočným finančným rámcom. Čiže nie je to určite chyba Európskeho parlamentu, ak tak je to chyba tých ostatných involvovaných do procesu. Merci. Merci beaucoup. No, no, no. Merci beaucoup, madame. Ďakujem pekne, pani Kamer Ever k tej druhej poznámke, k tomu nutovému plánu. Už som e, počula tento signál, ďakujem vám zaň. Ale bez toho, aby zajtrajší summit e, vôbec prebehol, e, bolo veľmi ťažké posunúť sa ďalej. Vieme, že existuje tento návrh, je pre nás sklamaním, je nepripustný, budeme pokračovať v boji. Pre nás je dôležité v tomto kontexte uvedomiť si, že nie je na mieste vytvárať paniku. Ešte stále máme manevrovací priestor, neustále oslovujeme premiérov, ministrov, aj účastníkov rokovaní z komisie. Ja na to rozhodne nezanevriem, nezabudám. Z našej strany my sa naozaj všemožne snažíme, aby tento týždeň vyšiel jasný signál, eh, čo sa týka Ehm, odbornej prípravy, odborného vzdelávania. Mne na tejto téme záleží. Ja chcem, aby v najbližších 5 rokoch sme sa viac venovali tejto oblasti. Môžem uviesť 4 iniciatívy, eh, na ktoré sa zameriavam a ktoré súvisia s odbornou prípravou. Jednak eh, agenda nových zručností, to sa so zverejne 25. marca s komisárom Šmitom. Od začiatku na tom pracujeme spoločne a mne veľmi záleží na tom, aby sa na to nezabudlo. Ďalej druhá vec v rámci programu Erasmus+. Tento program ja podporujem, chcem, aby pokračoval. 28% v súčasnosti predstavuje, ale ako uvádzate, my budeme potrebovať týchto mladých ľudí, ale tu sa dostávam k tretej veci. Chcela by som v priebehu e, rokov spustiť iniciatívu, ktorá vytvorí európsky rámec e, mikropoverení. Myslím, že je dôležité mobilizovať našich mladých ľudí, vyslať signál, že dlhodobé vzdelávanie je nová kultúra vzdelávania. Ak však nebudú e, mať uznávané e, doklady o získanom vzdelaní, tak ich e, profesionálne vyhliadky sa nezlepšia. Musia mať túto istotu, preto chceme požiadať o vytvorenie expertnej skupiny. Tá vznikne do konca februára. Prvé stretnutie je naplánované na polovicu marca. Dám im 8 týždňov, aby mi predložili správu. Vieme, že je to model, ktorý už existuje. Je to model, ktorý sa uplatňuje v iných krajinách a to úspešne. A potom v máji na rade vystúpim s návrhom, ktorý vytvorí európsky rámec e, mikropoverení. Chceme, aby sa tento proces teda spustil Musíme teda zmýšľať aj v týchto nových dimenziách. A tu sa dostávam aj k akčnému plánu digitálneho vzdelávania a tiež e, online kurzy. Chceme, aby čoraz viac takýchto kurzov sa poskytovalo cez internet, aby aj tí, ktorí sa nemôžu fyzicky presunúť, k nim mali prístup. Opäť sa dostávame k otázke uznania, štandardov, motivácie a ukáže sa, že v rámci programu Erasmus Plus e, sa zúrazní, aby aj digitálne zručnosti sa rozvíjali, ale ak tieto kurzy, ak ich e, doklady o absolvovaní sa nebudú uznávať medzinárodne, tak e, bude chýbať tá motivácia. Nebude to mať pozitívny dopad e, ani na kariérny rast účastníkov, ani na ich mzdu. Je treba ich teda motivovať. Tieto štyri konkrétne veci teda sú rozbehnuté. Budeme vás informovať o ich priebehu a vývoji. Ďakujem. Äh, Ďakujem, Laurence Ďakujem. Ďakujem, pani komisárka, aj vám. Prichádzate k nám v dosť emočne nabitom momente, vzhľadom na tieto rokovanie o rozpočte. Mám teda viacero e, komentárov a tiež otázok. Bojovali sme za to, aby vzdelávanie kultúra boli súčasťou vašho portfólia. E, vidíme, že e, to nebolo celkom náhodné, pretože Teraz e, sa e, zvažuje, že sa zoškrtajú finančne tieto oblasti a preto bol zámer vylúčiť tieto oblasti z názvu vášho portfólia. Nebolo to zabudnuté. E, tak trochu symbolicky sme teda bojovali a teraz musíme bojovať aj politicky. Musíme podporiť tento rozvoj. Vy nám musíte však povedať konkrétne, čo môžeme urobiť. Okrem toho sa chcem poďakovať E, za vynaložené úsilie, za veľmi ambiciózny program, ktorý ste nám priblížili, prezentovali, ale vidíme, že je tu trošku nepomer. Na jednej strane sú tu e, jasné, jasné ambície a v skutočnosti sa nič nerobí. Môžeme teda snívať, e, ale zatiaľ sme v takej fáze nečinnosti a trochu nás to frustruje. Spomenuli ste viacero veľkých víziev, európsky priestor vzdelávania, To je veľký projekt, ale nemôžeme vnímať projekty ako napríklad Európsky euro- dohovor, ekologický dohovor bez nejakej konkrétnej podoby. Konec koncov to vždy celé stojí a padá na rozpočte. A teda pôjde o rozpočet. V súčasnosti, ja keď sa teda oboznamujem s týmito témami, tak technicky zistujem, že v snahe eh, rozdeliť to e, všetko salamovou technikou, sa dostávame k situácii, e, kde sa to až príliš delí, výskumné programy, rôzne programy. Dalo by sa podľa vás vychádzať z toho, že Európske univerzity by, dajme tomu, mohli byť vyňaté z programu Horizon Europe. Vieme, že e, sa to blokuje aj kvôli tomu, e, že tam trochu chýba obsah ale tiež to nie je rozpočtovo kryté. Dokonca aj keby sa strojnásobil Erasmus+, čo by teda bolo dosť ťažké presadiť, ale prečo nie? Neviem, či by to vôbec stačilo. Či by sme mohli dostatočne to rozpočtovo vykryť. Ďalej, um, odborné vzdelávanie, učňovské vzdelávanie, už dlhodobo prebieha tento boj v tejto inštitúcii, kde sa bojuje za európsky priestor vzdelávania. Zatiaľ sa neuznávajú diplomy ani učňovské listy e, celkom automaticky. A čo s tým dokážete vy urobiť? E, ďalšia vec, ktorú ste spomenuli, záruka, pre, záruka základného vzdelania. Chceme, aby sa to e, podporilo, ale chceme položiť otázku, ktorá prekračuje rámec čítať, počítať, písať. Ide o vzdelávanie v oblasti histórie, dejepisu. To sa eh, samozrejme eh, čiastočne ošetrilo tým, že sa vytvorilo Európske observatórium pre túto oblasť a ďalej Európsky dom, dom európskych dejín. Tento víkend tiež sa eh, vedie diskusia o učebných osnovách v Polsku. Táto otázka súvisí s nami, pretože súvisí s európskou identitou bez toho, aby sme museli samozrejme vnútovať členským štátom, čo majú robiť. Predsa len otázka základného vzdelania je relevantná pre moju stranu. Zajtra prebehne veľmi významné stretnutie, zasadnutie ministrov školstva. Vy sa chystáte e, tiež na toto stretnutie, čo sa im chystáte povedať. My sa individuálne stretneme, dajme tomu s e, našim ministrom školstva, e, ktoré sme už napísali, tak ako ste nám to odporúčili teda aj e, z tejto úrovne budeme bojovať, ale ja sa chcem opýtať, aké vy chystáte e, mať vzťahy na tejto úrovni s nimi. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Ferron za vaše otázky. E, som veľmi rada, že sa pýtate na otázku európskych univerzít a na program Horizon Europe, pretože to je vynikajúci príklad, ako môžeme koordinovať naše úsilie. Vidím, že tá iniciatíva spolupráce Európskej iniciatív to spustilo DGEAK. A tým pádom už celé mesiace hovorím o tom, aké dôležité je e, zamerať sa na výskum a inovácie v rámci univerzít, aby sme dokázali, aké je dôležité, že od samého počiatku občania musia mať možnosť e, vykonávať pokusy s firmami, zistiť, čo sa osvedčí na trhu, čo nie. A pritom až doteraz tých 5 miliónov eur to e, rozdielovali iba DGEAK. Pred dvoma týždňami som rozhodla že sa to zaintegruje, teda ten aspekt výskumu inovácií do týchto aliancií a preto, ako viete, teda ten presun prostriedkov sa ešte musí prejednať s parlamentom. Myslím, že je to na dobrej ceste. Pripomínam, že vo výbore regii ten presun prostriedkov e, do Horizon Europe e, sa zrušil, ale už som oslovila koordinátora, už sa našlo nejaké právne riešenie. Ja som požiadala svoj tým, aby my sme išli príkladom, aby my sme preukázali, ako tieto transfery sa dajú vykonať, aby naozaj išlo o presun prostriedkov z fondu Horizon Europe do týchto združení. Oslovujeme priamo aktérov, teraz sa presunú 2 milióny eur do týchto aliancií, aby sme od samého počiatku mohli zaistiť túto dimenziu pre výskum a inovácie. Myslím, že to je veľmi dobrá správa. Teraz teda je na nás zistiť, nakoľko sa to ujme v praxi. Chceme, aby e, tam bola čo najväčšia flexibilita, aby sa to mohlo prispôsobiť konkrétnym potrebám. Chceme však e, veľmi dbať na to, ako sa tieto peniaze využijú, aby naša vedomostná stratégia, a tak ako sme ju nazvali, naozaj sa ujala v praxi. Čo sa týka odborného vzdelávania, učňovského vzdelávania, myslím, že sa musíme o mnoho viac e, tejto otázke venovať kto teda bude určovať e, obsah e, týchto učebných osnov. Ja som úplne otvorená. My sme vychádzali z toho, že vytvoríme tento európsky rámec e, mikroúvarov. Tieto kurzy totiž nie sú tradičné, nie sú príliš známe, rozšírené. Je treba informovať o nich mladých, treba motivovať, aby sa zúčastňovali týchto kurzov ďalej. Vzdelávanie dejepisu Dom európskych dejín, ďalej observatórium o európskych dejinách. Ja e, sa chystám na stretnutie s zástupcami čoskoro. Máme už e, učebné materiály, ktoré sa šíria v celej EÚ, aspoň teda čiastočne. Myslím, že stojí za to zamerať sa na e, celoplošné pokyny, čo sa týka výučby diepisu a histórie v EÚ. A je treba osloviť aj priamo členské štáty, ako sa k tejto téme postavia. Myslím, že teraz je na to vhodná chvíľa a myslím, že aj v kontekste eh, samitu je možné osloviť možno priamo ehm, lídrov, eh, zistiť, či je ochota eh, pristúpiť na kompromis. Mm, zatiaľ som nemala možnosť osloviť všetkých. Vo štvrtok zajtra teda prebehne rada ministrov to, že ste v kontakte s vašimi ministrami, to naozaj sa vníma veľmi pozitívne a už e, sa to aj pozitívne prejavuje. Oni ma oslovujú, volajú mi, um, oceňujú takýto kontakt. A tiež je to dôležité, pretože tým pádom hlas komisie sa znásobuje. Zajtra máme v pláne stretnutie, e, diskusie, rokovania aj bilaterálne na témy rozpočtu ale ja sa nebudem stiažovať na svojich ministrov pre vzdelávanie, pre výskum. Oni všetci podporujú túto myšlienku, ale problém je v tom, že rozhodujú o tom ministri financií a premiéry. Nie ministri školstva, ministri kultúry. E, samozrejme, s tým súvisí otázka e, pohybu mozgov. Na to sa e, zameriava aj chorvátske predsedníctvo. Um, Otázka ekologického dohovoru a kompetencií zručnosti sa bude prejednávať aj pri tomto stretnutí pri večeri. Je tam v kontexte ekologickej dohody eh, spomenutých niekoľko tém. Je tam spomenuté tiež, nakoľko sú medzi našimi regiónmi veľké rozdiely a ako by sme ich mali odstrániť. Chceme teda eh, hľadať spôsoby, ako veci posunúť na všetkých úrovniach um, Európskej únie. Pani Andersen, to je posledná prihláška koordinátorky, potom mám ešte troch rečníkov na zozname, ale máme len 10 minút času, e, takže e, potom e, to už uzavriem, lebo inak e, už končí tlmočenie. Takže e, už prosím maximálne minúta na otázku. E, pani Anderson má ešte slova koordinátorka a potom tie následné otázky prosím obmedziť na minútu a na to naozaj budem dbať. Ďakujem, že ste prišli, ďakujem aj za vašu prezentáciu rôznych bodov. Aj ja e, chcem e, sa vyjadriť e, k vzdelávaniu 2025 a musím na 100% súhlasiť s kolegyňom Kamar Evert. V Nemecku sme to za uplynulé 10 ročia videli to zdôrazňovanie akademického vzdelávania. Maturita toto neviedlo len k už spomenutému problému nedostatok odborných pracovných síl, ale v princípe sme e, absolútne e, e, preťažili naše deti, ktoré boli vystavené nátlaku, že keď ako len maturita platí ako štandard, tak viacero detí to nezvládlo a počty na psychiatriách hovoria za seba. Čiže v tomto zmysle si myslím, že potrebujeme imidžovú kampaň, čo sa týka učňovských profesí. Toto boli naozaj e, e, e, teda profesie s veľmi dobrým renome a už dneska je to skoro hamba, takže tam musíme niečo urobiť s tým, lebo tu je dôležité, aby sme tieto, mali týchto remeselníkov, tieto remeselnícke povolania. V tejto súvislosti mm, síce sa opakuje, že sa dodržiava princíp subsidiarity a chcem konkrétne sa opýtať, či Eh, vo vašej funkcii ako komisárka sa naozaj budete zasadzovať za to, aby eh, eh, došlo k zosieťovaniu univerzít v celej Európe. Mobilita, výborne, ale nesmie e, dochádzať e, k e, zamiešavaniu sa do učebných osnov. To je záležitosťou členských štátov a tak by to aj malo ostať a už samozrejme je to aj písomne zakotvené a naozaj vás budem brať za slovo v tomto. No a na záver by som chcela sa vyjadriť k rozhovoru, ktorý ste poskytli uh, Deutsche Welle uh, e, 29.11.2019. Tam ste uh, povedali, že budete zdôrazňovať uh, mediálnu kompetenciu, pretože to je kľúč v boji proti uh, dezinformácii. V tejto súvislosti by som uh, sa vás chcela opýtať, brožúrka 60 dobrých dôvodov pre EÚ že bolo ušetrených 50 miliard eur e, vďaka e, e, politike nízkych úrokov Európskej centrálnej banky. Takže toto sa oslavuje, že sa usporili peniaze vďaka nízkoúrokovej politike Európskej centrálnej banky. Ale čo sa v tejto súvislosti neuvádza, keď to poviem v súvislosti v Nemeckom, za uplynulých 10 rokov nemecký štát 368 miliard eur ušetril e, na úroky, ale súkromné rozpočty e, e, vlastne E, teda doplatili e, úroky vo výške 385 miliard eur, takže pýtam sa, či aj toto jednostranné e, zobrazenie štátu, že sa ušetria peniaze vďaka nízkoúrokovej politike, či sa toto, že sa to nehovorí spotrebiteľovi, či to tiež považujete za dezinformáciu a či aj proti tomu to chcete zakročiť. Ďakujem. Takže aby to bolo fér, keďže všetci koordinátori dostali priamu odpoveď, tak eh, teraz eh, požiadam o krátku priamu odpoveď a potom eh, tých 5 otázok dám dokopy a požiadam o odpoveď. Prepačte, ale inak to nemôžem urobiť. Ďakujem za vaše otázky. Najprv ešte e, k e, učňovskému vzdelávaniu, už som na to odpovedala, možno by som ešte niečo doplnila, dve veci. Na, poprvé, e, pracujeme s komisárom Thierry Briton, pretože existuje nová stratégia a všetko, čo spadá, spadá pod industrial skills, to je veľmi dôležité ja som bojovala za to, aby k tomu eh, pribudli ešte ďalšie odvetvia Takže toto mám eh, v merku. Na druhej strane chcem, aby sa dbalo na to, aby všetky potrebné digitálne kompetencie eh, mm, boli dané, pretože všetky eh, prístroje aj v týchto odvetviach musia riadiť ľudia. Čiže toto je čosi, čo treba zachovať, ale treba byť otvorený aj pre digitálnu oblasť, pretože toto je už prítomné všade, aj v tých veľmi tradičných oblastiach, ktoré poznáme. Čiže tu musíme Ehm, e, dbať najmä na malé a stredné podniky, pretože e, veľké podniky majú prostriedky, ale e, malé a stredné podniky potrebujú podporu. Potom k vzdelávacím programom tu chcem ešte raz poukázať na to, že v rámci pilotného programu v európskych univerzitách tieto univerzity same rozhodli, že sa chcú angažovať. Oni sa prihlásili k tým, pre tieto témy a samotné univerzity o tri roky povedia, v čom sú prekážky, v čom spočívajú a čo treba urobiť. Pre mňa je dôležité, aby sme neopakovali chyby z minulosti. Ehm, potrebujeme, teda nepotrebujeme projekty, e, ktoré budú zahrnúť 5, 6, 8 krajín. Musíme sa pozrieť na to, ako to vyzerá s elektronickými štúdijnými preukazmi e, k prístupu k podnikom, ako by sa už počas štúdia e, dal zabezpečiť prístup k spoločnosti a získať pracovné miesto. Čiže univerzity tu majú absolútnu slobodu, ktorú aj rešpektujeme. Oni musia povedať, ako by mala vyzerať budúcnosť, ale my niekedy e, riešime zložité otázky a tu e, musíme postupovať na európskej úrovni aj k statusu týchto univerzít, európsky titul Eh, aj tu sa to rieši, ale momentálne eh, eh, vy máte absolútnu slobodu voľby. Mm, dôležité je, aby sme aj my prispeli s našimi návrhmi, to neobmedzuje tú slobodu. No a potom mediálna kompetencia. Musíme bojovať proti falošným informáciám, tu z časti majú zodpovednosť platformy, fact checker môžu pomôcť, ale kritické myslenie Eh, osveta, to je to, čo pomôže najviac. Mediálna kompetencia, aby naše deti mohli sam, samotné rozhodnúť. Pre mňa je tu jasná hranica, ktorú nesmieme prekročiť. Eh, vyjadrenie eh, názoru a na druhej strane e, e, informácie. Musíme mladým ľuďom e, poskytnúť znalosti, aby mohli urobiť slobodnú voľbu. Tak môžeme bojovať proti falošným informáciám, proti šíreniu takýchto dezinformácií medzi mládežou. To je jasná zodpovednosť. To poviem aj v rámci digitálneho akčného plánu. Budem to podporovať. Je tu napríklad iniciatíva mm, Safer Internet for EU a vydanie 2019, tam sa zapojilo e, viac ako milión európskych občanov. Pre mňa je rovnako dôležité, aby e, títo mladí ľudia všetci, e, teda aby získali všetky nástroje. Nebudeme im hovoriť, čo majú robiť, ale dáme im nástroje, aby rozhodli sami. Preto by ma tešilo, keby iniciatíva z minulého roka s týždňom e, pre mediálnu kompetenciu, keby to mohlo pokračovať. Bol tu prvý ročník, ten nám ukázal, že tá téma sa stretla s veľkým záujmom a tu by som e, rada o tom hovorila aj s komisárom Brutonom, aby táto iniciatíva pokračovala a aby všade v Európe boli mladí ľudia, ktorí sa v tejto oblasti budú angažovať. Ďakujem. Teraz v následnom poradí a naozaj požiadam, aby ste sa e, obmedzili na jednu minútu. Pán Ademo, pán Hetzfer, pán e, Nesfer de Blanco, pán Ninas a pani Sikarov. Takže prosím, e, každý z vás má minútu a budem veľmi prísna. Dobre, <coughs> госпожо eurokomisár. Takže ďakujem. Na úvod ste povedali, že Európska únia má ambiciozne ciele pre tieto ciele, aby boli dosiahnuté, sú potrebné zdroje finančné a ľudské zdroje. A tu e, e, vlastne nastupuje systém vzdelávania. Popoludní budeme diskutovať na našom zasadnutí využíva, využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní. Chcel by som sa vás opýtať, Chcel by som položiť niekoľko otázok. E, netreba ani hovoriť, že použitie umelej inteligencie bude prínosné pre vzdelávací systém, avšak zároveň sú tu riziká, ktoré s tým súvisia. Učitelia napríklad e, môžu prísť o pracovné miesta, o prácu. E, takisto učitelia musia byť pripravení, aby e, vedeli používať nové technológie, aby urobili cestu do budúcnosti. Je tu aj riziko, že sa vytvorí medzera medzi malými a väčšími regiónmi Ďakujem veľmi stručne, pani komisárka. Za... Ďakujem pekne za vaše stanovisko. E, ten návrh neznamená, že e, sa prerušia vzťahy medzi inštitúciami, ale práve e, naopak, že sa za, vytvoria normálne, obvyklé vzťahy. A my samozrejme sa mm, budeme snažiť postupovať podľa vašich pokynov. My tu nepredstavujeme žiadnu európsku vládu, ale vlastne sme zástupcami našich občanov a Európska komisia tiež nie je vládny orgán, ale len zastupuje občanov, takže by sa mala primerane takto aj správať. Ďakujem. E, čo sa týka toho, čo ste povedali, e, čo sa týka záruky, e, mám otázku. Je veľmi neisté, čo sa týka informácií zo samitu v Göteborgu, záruka pre mládež sa spomína, zdravé, zdravá stravovanie e, a tak ďalej. Ale chcel by som vedieť, čo si pod tým predstavujete pod touto zárukou pre mládež, pre moju politickú skupinu. Je to dôležité. Tiež sa chcem opýtať na mediálnu kompetenciu. E, v parlamente, ako aj v komisii sa o tom hovorí. Je tu snaha e, digitálne zručnosti posilniť a šíriť. E, e, volí sa holistický, taký filozofický prístup, ide aj o to, aby sa pochopilo, čo e, znamená táto civilizačná zmena a aké bude mať dopady. Mám ešte množstvo ďalších otázok, ale prosím, povedz, odpovedzte mi aspoň na toto. Ďakujem, pani komisárka. Ste aj komisárka pre kultúru. Ďakujem, že ste to dali späť do titulu, ale teda chcem sa zamerať na toto 80 eh, publikácií pre kultúru. Eh, program Kreatívna Európa eh, nemôže byť zrealizovaná, lebo nie sú financie. To zahrania všetky prihlášky, ktoré už prekračujú, pretože máme pracovníkov, ktorí hovoria, e, aby sa neprichádzalo s týmto projektom e, a so žiadosťami, pretože sa to nedá e, financovať. Čiže je to o 6,9 menej ako v predchádzajúcom rozpočte, takže mňa by zaujímalo, čo sa dá urobiť, aby členské štáty navýšili rozpočet. Pani Sikre. Dobrý deň. Aj pre mňa je to prvé stretnutie pracovné. Ja súhlasím s vami v tom, čo ste povedali. A ja cítim hnev, tak ako vy. Chcem sa poďakovať za vašu podporu. Erasmus Toši totiž nemôže byť volebnou kampaňou, volebnou témou, pardon, v kampani. Je to naša zodpovednosť. Nemôžeme pripustiť, aby Erasmus a Erasmus Plus e, a naše ambície, ktoré majú za cieľ e, priamo osloviť e, našich občanov, ktorí sa cítia aby naozaj zabudnutí v globalizácii, aby to bolo zredukované. Myslím, že to rozhodne nejako neprispieje v boji proti, proti demokratickým silám, ktoré sme svedkami. Jedna otázka, čo si myslíte, o tom rozsiahlom ambicioznom pláne o falošných správach. E, táto priorita je pre nás dôležitá. A či, čo si ešte myslíte o myšlienke toho, že všetky investície v oblasti vzdelávania nemôžu zahrňať len náklady, ale že sa to musí vnímať ako investícia. Takže tých 5 minút, e, ktorí nám tlmočníci poskytli, sme už prekračili. E, tak pýtam sa, či e, pani, odpoveď pani Marie Gabriel ešte či, mm, stíhame, alebo či začneme po anglicky. Dobre, takže budem hovoriť po francúzsky. Takže um, teda myslím, že ide o to, že keď investujeme do vzdelávania, tak to nie je len investícia e, do prítomnosti, ale aj do budúcnosti, ale e, verejné vyjadrenia iných osôb sa uberajú iným smerom. Teraz k otázkam, čo sa týka digitálnej oblasti, potrebujeme e, holistický prístup. Nejde len o kompetencie, ale aj o infraštruktúru. To vidíte aj na digitálnom akčnom pláne Školy musia byť e, príslušne vybavené e, rýchlým internetom a tak ďalej. Hovoríme o virtuálnych e, online kurzoch. Existujú školy, ktoré ešte ani nemajú vysokorýchlostný internet, takže tu musíme dbať na to, aby to, čo prislúbime, teda 3 miliardy eur pre e, vybavenie škôl príslušnou infraštruktúrou, aby e, sa to aj vynaložilo, aby e, to k tomu došlo. Môžete sa na mňa spolahnuť, budem na to tlačiť a mm, potom hovorilo sa, že toto bude len pre digitálnu infraštruktúru digitálne kompetencie nie len pre mládež, ale aj pre e, pedagógov, pretože e, pedagógovia potom mladých ľudí môžu inšpirovať, e, aby robili ďalšie úsilia. Umelá inteligencia, jedna vec musí byť jasná, nesmieme dopustiť, aby umelá inteligencia nahradila človeka. Človek ju musí môcť ovládať a kontrolovať. Čiže samozrejme rizika sú nám jasné, sme si ich vedomi. Bude k tomu eh, publikovaná biela kniha. Európsky prístup nie je americký ani čínsky prístup, teda my máme iný prístup, pretože v jadre sú naše hodnoty a naše etické princípy. Áno, eh, existujú rizika, rizika diskriminácie. Šíriť eh, dezinformácie, teda priestorové vnímanie, keď si zoberieme príklady z Číny, tak to môže zájsť veľmi ďaleko a v tomto zmysle je dôležité, aby umelá inteligencia aj bola schopná zodpovedať e, požiadavkám v oblasti bezpečnosti a základných práv, ale e, potom je potrebné zabezpečiť aj, ako nám umelá inteligencia môže pomôcť. Môže byť napríklad užitočná, aby e, boli menej preťažené školy, teda e, aby sa dal registrovať e, teda e, ten pokrok pri učení, kto napreduje rýchlejšie, keď má trieda 30 žiakov napríklad. Takže tam treba dávať pozor na to, aby sme mali na všetky tieto veci. No a posledná otázka Creative Europe. Ja vždy, keď som o tom hovorila vždy, keď sa ma na to opýtajú, v členských štátoch je obmedzená účasť, môže byť, e, môžu byť národné e, mechanizmy kofinancovania. Potom ešte chcem poukázať na to, teda, že čo sa týka spolúčasti tretich krajín, tu sú nové ustanovenia pre mediálny program takže máme novú audiovizuálnu smernicu, tam treba dodržiavať ustanovenia. To nie je žiadna maličkosť, nie je to e, automatické, že krajiny sa zapoja, ale samozrejme chcem zabezpečiť, aby prístup bol rozšírený. Od septembra som sa nezmenila a e, samozrejme e, nepočítam len s Creative Europe, ale aj s e, Kicker Creative Europe Council – 3 miliardy eur e, sú tam e, e, vyčlenené v budúcnosti. Porovnajte to s Creative Europe aj v Horizon Europe bude klaster pre túto oblasť a pre mňa je tiež dôležité, aby tie projekty, ktoré nemohli byť financované z Creative Europe, boli podporené, aby tieto dostali priamy prístup. Posledný bod, fake news falošné správy, na tom pracujeme. Pani Jorová je za to zodpovedná, ja som zodpovedná za boj proti dezinforma- dezinformovanosti v oblasti médií, mediálna kompetencia. Bohužiaľ, teraz tlmočníci sa asi musia rozlúčiť, lebo musíme ísť na iné zasadnutie. Pour la première fois de l'argent, I can continue